Kolegovia, začneme, pretože máme veľmi nabitý program. Ešte raz ďakujem tým, ktorí sú tu na čas. Ja sa pokúsim trvať na tom, aby sa začínalo na čas. Takže začneme schválením programu. schválenie programu. Máme tu Johanna Mikulajtina, ktorá je federálnou ministerkou vnútra z Rakúska. Tá láskavo prijala pozvanie, aby nám prezentovala rakúsku iniciatívu. E, zaradili sme to teda na program o 15. hodine vo štvrtok. Prosím, berte na vedomie, že hlasovanie o uznesení v situácii v Stredomorí a taktiež potreba holistického prístupu k tejto situácii sa odkladá na ďalšiu schôzu LIBE na 11. decembra. Okrem toho, bod 18 na programe prebehne od 10.30 do 11.30 a bod 17 prebehne potom od 11.30 do 12.30. Ak nebudú žiadne námietky, budeme považovať takýto, takúto úpravu programu za schválenú. Ďalej bod 2, oznámenia predsedajúceho. Pán Vojt, máte faktickú poznámku? Nech sa páči. Pán predseda, ďakujem. 4. septembra som predložil návrh Európskeho parlamentu k uzneseniu na ochranu základných a ľudských práv v Grécku a Teraz som sa dopočul, že koordinátori e, schválili, že to nebude na programe a chcem sa opýtať, či je to bežný postup, pretože ja som podľa pravidel podľa oceku 133 rokovacieho poriadku predložil tento návrh a mali by sme minimálne vo výbore pre ľudské práva hovoriť o tom, že poslanci v Grécku sú zatýkaní a za akých okolností. Z tohto dôvodu sa predložil tento návrh a bol by som nerád, keby sa len tak zmietol zo stola. Prosím o vysvetlenie. Ďakujeme. Pán Vojt. Bolo to na programe schôdze koordinátorov, ale skupina nejako nezareagovala. Môžeme to teda opätovne predložiť, prerokovať a um, potom vás budem informovať. Bolo to na programe schôdze koordinátorov, ale nejako skupiny nereagovali. Ešte ďalšia faktická poznámka, nech sa páči. Prepačte, nevidím vašu menovku. Nech sa páči, máte slovo. Volám sa Harold Pilinsky z Rakúska, pán predseda. E, ja nie som ochotný prijať takéto konanie. Ide tu o to, ako Európsky parlament pristupuje k rokovaciemu poriadku. Ide tu o to, ako pristupujeme k demokracii a tiež tu ide o to, ako sa spracúvajú e, regulárne parlamentné materiály, respektíve nespracúvajú schôdza koordinátorov, má za úlohu pripravovať schôdzu výboru a celkom iste nemá rozhodovať o tom, aké návrhy sa pochovajú a ktoré nie. Musíme sa predsa držať eh, pravidiel rokovacieho poriadku a ak návrhy, takisto aj, eh, ako aj podobné, ak sa predložia, čo sa týka džihadistov a ich spätného návratu, ak sa to spracuje na schôdzi koordinátorov bez toho, aby sa e, rozhodlo o tom, kedy sa to bude prerokovať na schôdzi, to je nepriateľné. Ja e, žiadam o to, aby ste upozornili všetkých, že to je nepriateľné. V budúcnosti sa musí zabezpečiť, aby sa regulárne predložené návrhy v Európskom parlamente spracovali podľa platných pravidiel budete to musieť akceptovať, pretože eh, bolo to na schôdzi koordinátorov, na programe nejako skupiny nezareagovali, opäť sa to predloží na eh, schôdzu koordinátorov a ja vás budem informovať o ďalšom vývoji. Takže ideme ďalej. Čo sa týka jazykového pokrytia, máme tlmočenie eh, vo všetkých jazykoch okrem dančiny, lotištiny a chorváčiny. Žiaľ. Ďalej po druhé, podpora rozhodnutí koordinátorov podľa pravidla 205 rokovacieho poriadku. Jan Albrecht zo skupiny Zelených bol vymenovaný spravodajcu pre stanovisko k správe z iniciatívy z výboru INTA. Ide tu odporúčanie Európskej komisii o rokovaniach v dohode TTIP. Ďalej Joren Lenárs za skupinu EPP bol vymenovaný za spravodajcu k stanovisku z výboru ITRE o vytvorení programu interoperability a súvisiacich riešení pre európsku verejnú správu, e, ďalej podnikateľskú opäť za občanov ISA 2, interoperabilita ako spôsob modernizácie verejného sektora. Ďalej prejdeme k bodu 3 Ide tu o boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy únie prostredníctvom trestného práva. Máme za sebou poslednú schôdzu trialógu o smernici z 26. novembra. E, spolu s pravodajcom výboru Libe je Juan Fernando a ten nás bude informovať o aktuálnom stave. Nech sa páči. V krátkosti, prosím. Ďakujem, Claude. ďakujem len aby som kolegov informoval o aktuálnom e, pokroku rokovaní na poslednej schôdzi trialógu k tejto smernici PIFE, ktorá prebehlo minulý týždeň v Štrasburgu v priebehu plenárnej schôdze. Ja už som informovala v minulosti o tom, že talianské predsedníctvo usilovne pracuje a snaží sa preukázať veľké odhodlanie dosiahnuť výrazný pokrok v úsilí posunúť rokovania výrazne vpred na túto tému. Minulý týždeň sa jasne ukázalo, že Rada a parlament sa e, budú môcť dohodnúť na niektorých výrazných témach e, čoskoro, najmä pokiaľ ide o definíciu e, pojmu verejný úradník a to zahrňa, zdôrazňujem, aj poslancov Európskeho parlamentu a poslancov národných parlamentov. súvislosti s legislatívou, ktorá už je v platnosti, predchádzajúca smernica z roku 1995. A pokiaľ ide o kritéria na určenie prístupkov, ktoré sa týkajú maximálnej a minimálnej dĺžky um, uväznenia, a o tomto sa ešte stále rokuje. Parlament podporuje zavedenie hraničných hodnot Toto je teda naše stanovisko v návrhu komisie. Sa stanovuje e, taktiež e, postup podľa výpočtu e, finančnej škody, ktorá vznikne európskemu rozpočtu a podľa toho sa má potom určovať, ktoré prečiny sa budú trestať uväznením po výške, dĺžke maximálne 5 rokov. Toto je tá hranica. A rada sa snaží o to, aby sa upustilo od e, tohto hraničného strhovania, aby sa prenechali väčšie právomoci národným parlamentom a národným um, legislatívnym orgánom v oblasti trestnej spravodlivosti. Máme e, v tomto na programe ešte diskusie, čo sa týka DPH tu e, sa neprerokúval ešte rozsah pôsobnosti smernice v rámci trialogu, ale je to zásadný bod. Držíme sa zásady, že by to malo byť zahrnuté, teda daň DPH ako zdroj príjmu do rozpočtu EU. Talianské predsedníctvo má v pláne predložiť e, túto tému na Radu pre vnútro a spravodlivosť, ktorá prebehne zajtra a tam sa má uzavrieť činnosť talianského predsedníctva v tejto oblasti. Ak sa im nepodarí dosiahnuť riešenie, ktoré bude priateľné aj pre nás, bude to znamenať, že sa odovzdáme ďalšiemu predsedníctvu, lotišskému predsedníctvu, ale ešte stále je tu priestor, aby rada diskutovala s ministrami financií, či by otázka DPH sa mohla nejako vyriešiť alebo nie. V tejto fáze očakávame, že členské štáty eh, by prejavili istú mieru flexibility, aby sa dosiahla dohoda o smernici a aby rokovania mohli pokračovať plodným spôsobom. Na ďalšej plenárnej schôdzi v Štrasburgu, aby bol väčší manévrovací priestor inak, sa to posunie do ďalšieho pol roka do lotyšského predsedníctva. Ďakujeme. Je to iba informácia. Ďakujeme za túto informáciu, nebudeme diskutovať a teraz prejdeme k trialógu o praní špinových peňazí. Judith, nech sa páči. Absolvovali sme trialóg, eh, schod trialógu minulý týždeň v Štrasburgu a máme naplánovanú ďalšiu o dva týždne, opäť v Štrasburgu. Je to téma, ktorú spracovame spoločne s výborom EKON teda sú tam vždy obaja spravodajcovia prítomní. Problematické body e, spočívajú v tom, že parlament chce verejný register e, o e, skutočných vlastníkoch a, príjmoch, a príjemcoch, tak aby spoločnosť sa vyčistila nielen čo sa týka prania špinavých peňazí, ale aj financovania terorizmu, ale aj úniku na daniach a vyhýbaniu sa daniem. A medzi tým došlo k škandálu LuxLeaks, takže rokujeme v neustále sa meniacom prostredí v oblasti daní. Posledná schôdza trialógu bola poznačená tým, že návrh rady k forme takéhoto centrálneho registra nezískal podporu parlamentu, pretože to bolo veľmi obmedzené z hľadiska verejného prístupu a komisia navrhla pokúsiť sa opäť e, zmeniť trošku znenie. Videli sme zatiaľ predbežné znenie tohto dokumentu komisie, zatiaľ sme to neprerokovali s tenevými spravodajcami. Neviem, či to bude e, súčasťou e, ďalšieho trialógu alebo nie. Medzi tým sa včera zverejnil list ministrov financí Talianska, Francúzska a Nemecka. A v tomto liste sa uvádza, citujem, Okrem toho máme skutočnú príležitosť eh, dosiahnuť povrch v tejto oblasti, teda konkrétne v otázka daňových únikov. Napríklad legislatíva by mohla dosiahnuť viac vo veci trastov, rôznych stránkových príjem a netransparentných subjektov tým, že sa eh, vytvoria registre alebo iné mechanizmy, ktoré sú nastavené tak, aby sa presne určili eh, príjemcov vlastníci aby sa potom posunuli tieto informácie daňovým orgánom. Neznamená to, že bude povinný e, takýto register, znamená to len, že tento register je účinným nástrojom v boji proti daňovým únikom. Myslím si, že to vrha trošku iný, e, je trochu iné svetlo na náš trialóg. Rada totiž uznala, že a tvrdí, že nemôžeme mať verejný register s cieľom boja proti daňovým únikom, pretože toto nie je údajne e, v rámci právneho základu, ktorý je platný, ale myslím, že títo ministri financií Francúzska, Talianska a Nemecka eh, predlžili toto tvrdenie a to môže trošku zmeniť eh, smerovanie eh, celej našej debaty. Budem sa snažiť predložiť toto aj Rade a komisii v takomto duchu. Ďakujeme Judy, ďakujeme za aktualizáciu informácií. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Neviem, či tu máme Rozy Bindy a sú na ceste. Sú na ceste sem, už sú blízko. Nebudem tu teraz spomínať žiadne talianské teraz stereotypy o Talianoch a predsudky vzhľadom na ich e, dochvíľnosť. Neviete, ako sú na tom? No, Anna chce zareagovať na to, čo tu zaznelo, aby zaplnila čas. Nech sa ti páči. Ty to vieš veľmi dobre, Anna. Ty vieš veľmi dobre vyplniť čas. Chcela by som nadviezať na to, čo povedala Judith a zdôrazniť, že sme sa dozvedeli, že mnoho operátorov v bankovom systéme nemá námietky voči vytvoreniu takéhoto verejne dostupného registra o vlastníkoch. Napríklad Nemecká banková asociácia teda je dosť zvláštne, že niektoré vlády Údajne najmä nemecká vláda bola veľmi zásadne proti. Je to o to zvláštnejšie, že minister financií Nemecka podpísal list, ktorý bol včera zverejnený. Teda domnievam sa, že parlament by sa rozhodne mal držať toho stanoviska, že tak ako sme to uviedli v našej správe, pán Judith a pán Karinš to presadzujú v trialógu, že register by sa mal vytvoriť. Ďakujeme pekne. To sa zvládla vynikajúco, veľmi elegantne. Dáme ešte minútku našim hostom, aby sa usadili a v priebehu toho ešte predstavím. Máme teda teraz na programe veľmi významný bod, ktorý veľmi zaujíma kolegov vyšetrovací výbor, ktorý sa týka činnosti mafie a iných zločineckých skupín. Vítam pani Rozi Bindy, ktorá je predsedničkou parlamentného vyšetrovacieho výboru pre boj proti mafii. Srdečne vás vítam aj celý váš sprievod. Teda prebehne výmena názorov s touto delegáciou Talianského parlamentného výboru. A ako všetci veľmi dobre vieme, my máme e, tiež mimoriadný výbor pre organizovaný zločin a pre nešpinových peňazí. E, tento podvýbor niesol názov Krím. Mnoho z našich kolegov e, v ňom pôsobilo E, tento výbor už ukončil svoju činnosť. Výbor LIBE sa veľmi aktívne angažuje v tomto úsilí. Konkrétne e, nás veľmi e, zaujíma činnosť vášho vyšetrovacieho výboru boja proti mafii. Minulý rok sme schválili nové pravidlá o zabavovaní v rámci Európskeho vyšetrovacieho príkazu. V súčasnosti e, máme na programe nové legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú prania špinavých peňazí, taktiež e, Európskej prokuratúry, Eurojustu, Europolu a tak ďalej. A taktiež e, máme prebiehajúce diskusie o stratégii internej bezpečnosti. Takže naozaj téma je to mimoriadne relevantná. A veľmi radi si teraz vypočujeme od vás, čomu sa venujete konkrétne vy vo vašich parlamentných štruktúrach. Bez toho, aby som teda eh, viac eh, naťahoval čas, dávam hneď slovo. Nech sa páči. Ja viem, že ste veľmi dobre známa, nielen v radoch našich talianských kolegov, ale aj eh, v radoch všetkých kolegov z výboru LIBE. Nech sa páči, dávam vám slovo a potom bude priestor na krátku diskusiu. Pani Rozi Binty, nech sa páči, máte slovo. Grazie, Ďakujem, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, dámy a páni, chcem vám poďakovať za túto príležitosť, ktorú ste nášmu e, výboru dali. Je to výbor boja proti mafii. My vám radi e, poskytneme obsah E, našej správy o boji proti mafii a zločinnosti súvisiacej s mafiou na európskej úrovni. Toto bolo schválené parlamentom počas e, talianského semestra e, predsedníctva v Európskej únii. Tento text bol takisto prijatý a takisto bola táto správa schválená jednomyselné a dnes e, snemovňa poslancov predpokladám, že tiež to schváli jednomyselne. Pre mňa je tiež veľmi e, dojímavé, e, že som mohla prísť pred vás a bola som posl- lebo som bola poslankyňou od roku 1994. Bola to moja prvá politická skúsenosť, bolo to veľmi zaujímavé a získala som v tejto oblasti veľmi veľa skúseností. Teraz vidíme, že spoločenstvo sa rozrástlo, je čoraz väčšie a dúfam, že aj čoraz jednotnejšie. Parlamentný vyšetrovací výbor o fenoméne mafie, eh, ktorému som predsedala, bol vytvorený 19. júna a teraz sme eh, asi po roku skončili eh, našu prácu. Tento výbor pracoval, pracuje počas každého volebného obdobia a proti mafiózny výbor e, v talianskom parlamente pracuje už 50 rokov. My ako výbor máme e, túto vyšetrovaciu právomoc, ktorá sa podobá e, právomociam súdnych a vyšetrovacích orgánov a je to zakotvené aj v našej ústave. Ak Taliansko pozná veľmi dobre fenomén mafie, tak Taliansko je zároveň aj krajinou, kde mafia a ďalšie kriminálne organizácie e, sa ocitli pod paľbou a bojujeme proti ním. Máme nástroje proti mafii, máme nástroje e, veľmi bojujeme proti mafiám a tieto nástroje sa v priebehu času zdokonaľovali a my bojujeme proti týmto kriminálnym aktivitám, pretože vieme, že tu nie sú žiadne hranice a preto musíme používať aj také zbranie, ktoré nemajú hranice. My pracujeme e, rešpektujúc všetky princípy a, e, Európsku chartu ľudských práv. E, aktualizujeme právne nástroje, aby sme mohli proti týmto kriminálnym javom účinne bojovať. Ako som povedala, náš výbor už má 50 rokov a v období, keď bol založený, tak sme v Taliansku si mysleli, že nemáme ma- mafiu. A dnes, aj vďaka našej práci, nášho výboru, miesto, kde teda sa zrodila príslušná legislatíva a kde sme si tú legislatívu mohli overovať v praxi, tak dnes sme sa stali skutočnou referenciou v tejto oblasti a aj v legislatívnej oblasti. Naša krajina je vybavená takou legislatívou, ktorá sa zrodila v našom výbore boja proti mafii vznikla na základe úžasnej práce, e, ktorú odviedol jeden poslanec, ktorý bol zavraždený v Palerme v roku 1982. Jeho princípy e, nás inšpirujú v našej činnosti. Počas prvých rokov existencie nášho výboru v, v decembri 2013 sme sa snažili e, do centra nášho e, programu dať e, aspekty internacionalizácie mafie a dali sme si vypracovať medzinárodnú štúdiu o medzinárodnej činnosti a dosahu činnosti mafie. Náš výbor dostal mandát na overenie efektívnosti existujúcich norm a predpis, noriem a predpisov a e, spolupracovali sme s prokuratúrou, e, dávali sme im e, právne návrhy, aby sme sa mohli prispôsobiť existujúcej legislatíve v medzinárodnom meradle. Museli sme hovoriť o E, súdnej spolupráce, aby sme mohli na európskej úrovni presadzovať e, tento boj a takisto sa zasadzovať aj o medzinárodné dohody v tejto oblasti. Náš výbor e, musel overiť negatívny dopad aktivít týchto zločinných organizácií na ekonómiu a zároveň sme museli overiť aj princípy, najmä pokiaľ ide o e, voľnú konkurenciu, transparentnosť e, európskych výdavkov na Európskej únii a tak ďalej. Vytvorili sme výbor, ktorému predsedá pani Vinike, ktorá príde medzi nás a tento výbor bol poverený vypracovaním správy počas e, tohto pol roka e, talianského predsedníctva. Zorganizovali sme viaceré vypočutia, e, podnietili viaceré výskumy a zorganizovali akcie, aby sme pochopili politiky na európskej úrovni na overenie všetkých týchto fenoménov. Tieto asociácie pracujú nielen e, v oblasti e, priekupníctva s drogami a rôzny, rôzneho pašeráctva, ale takisto sa zaoberajú aj čistením majetkov, ktoré získajú z kriminálnej činnosti. E, patrí sem prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi a ďalšie nelegálne aktivity. Informácie, ktoré sme získali, posilňujú naše presvedčenie, že tieto zločinné asociácie nie sú národným fenoménom a nemôže byť riešené iba v jednej krajine. Nazdávame sa, že kriminalita a najmä organizovaný zločin e, si vyžaduje potrebu, aby sme v Európe vytvorili operačný priestor proti, boja proti mafii, aby tento priestor bol na celoeurópskej úrovni, tak ako to už bolo povedané aj v našom zákone a ako to zopakovali aj ďalšie európske organizmy. Organizovaný zločin a my sme o tom presvedčení, podmienuje ekonomický proces, výzvy, ktoré stoja pred nami v oblasti rastu, a to nie len krajiny, ale celého kontinentu. A keď um, hovoríme o mafii, tak e, skutočne jej chápadla môžu poškodiť našu budúcnosť. Európa a všetky tie jej organizmy uznávajú, že organizovaný zločin má čoraz väčší dopad na európsku a medzinárodnú ekonomiku a preto je nevyhnutné prehlbiť dopad e- ilegálnej ekonomiky aj a pre, preskúmať dopad tejto ilegálnej ekonomiky a dôsledky tohto javu na hrubý národný produkt. Na základe najnovších odhadov sa nazdávame, že tieto aktivity predstavujú viac ako 6 HDP, čo znamená, že my musíme rátať ilegálne aktivity HDP eh, v našich krajinách a často vlastne v tejto oblasti máme isté pochybnosti. Nazdávame sa, že musíme zintenzívniť boj proti týmto ilegálnym aktivitám, aby naše bohatstvo bolo transparentné a teda čisté. Ilegálne bohatstvo, ktoré cirkuluje v našej ekonomike, e, by malo slúžiť E, Únii a všetkým občanom nášho kontinentu. My musíme mať protimafióznú kultúru v Európe a to nie len v oblastiach, kde táto aktivita existuje, najmä v krajinách, kde e, najviac je táto mafia rozšírená. E, mafia nie je len perché le loro organizzazioni possono essere ricondotte a delle sigle. Mafia nie je čiste talianským fenomenom. L'inchiesta a nie je len fenoménom, e, ktorý sa rozvíja len v tých oblastiach, kde sú aktívne tieto, e, e, tieto zločinné organizácie. My sme zistili, že aj v samotnom Ríme existujú a tu potom musíme aplikovať článok 410 nášho e, trestného zákonníka. E, lebo naozaj e, tá činnosť týchto zločinných organizácií je veľká. Oni vzbudzujú strach, zastrašujú, chcú ovplyvňovať politiky a potom prenikajú aj do Eh, ekonomiky v našom hlavnom meste. A eh, keďže eh, mafia koná bez hraníc, tak má aj metódy ovplyvňovania života občanov a aj životy v našich krajinách. My žiadame celú Európu, aby sa nedopustila tých chýb, ktorých sa dopustili niektoré regióny našej krajiny. A síce, že negovali existenciu e, mafie. To sa vzťahuje na celý sever krajiny. Vždy si mysleli, že to je len problém spojený so Sicíliou, Kalábriou alebo Kampániou. A o niekoľko rokov neskôr zistili, že v samotných mestách existovali takéto organizácie, ktoré ohrozovali e, e, poslancov a ovplyvň, chceli ovplyvňovať aj ekonomický rozvoj. E, mafia nemá hranice a preto ani boj proti mafii sa nemôže obmedzovať hranicami. My máme nástroje, ktoré môžu byť účinné e, v boji proti tomuto fenoménu bojovať proti tomuto zlu, ktoré je zakorenené v talianskej ekonomike i v európskej ekonomike a napokon aj v celosvetovej ekonomike. Toto sú závery vyšetrovacieho výboru Krím, ktorý e, vytvoril tento parlament v predchádzajúcom volebnom období a jeho mandát skončil 30. septembra 2013. Na základe e, čin- činnosti tohto výboru parlament pripravil e, správu, e, kde sú obsiahnuté uznesenia a v tomto uznesení sú obsiahnuté závery boja proti mafii a my dúfame, že celá Európska únia e, bude mať osoch z týchto záverov a z myšlienok v nich obsiahnutých. Prácu, ktorú sme vykonali a ktorú sme e, distribuovali, zodpovedá e, krajine v našej krajine, ale my e, takisto e, meškáme s niektorými e, rozhodnutiami e, z Európy napríklad. E, pokiaľ ide o transpozíciu a aplikáciu niektorých smerníc. My sme urýchlili aplikáciu smernice 736 e, I z roku 96, kde sa hovorí o konfiškácii majetkov a potom aj smernicu z roku 2012 e, a zákon z roku 2014 ktorý mm, zabezpečuje e, transpozíciu európskych rozhodnutí z 3. apríla 2014. Samozrejme, že sú tu aj isté oneskorenia, e, pokiaľ ide o rozhodnutie 4 o spoločných e, záveroch a rozhodnutiach. My si myslíme, že práca, ktorú vyvíja náš výbor v našej krajine, E, a práca, ktorú potom odovzdáme, môže e, viesť k tomu, že aby celá Európska únia, najmä na záver talianského predsedníctva, e, prijala istú zodpovednosť a prijala isté normy. Vážený pán predseda, keď keď ste mi dávali slovo, tak ste hovorili o niektorých veciach, ktoré treba tu v Európskom parlamente rozpracovať. My si myslíme, že Rada e, o vnútorných záležitostiach a spravodlivosti, ktorý e, zasada v týchto dňoch nájde riešenia v takom zmysle, aby talianské predsedníctvo zdôraznilo význam boja proti mafii. Nazdávame sa, že by sme mali veľmi rýchlo vytvoriť európske, posteurópskeho prokurátora a myslíme si, že tento európsky prokurátor by mal byť skutočným antimafiózným e, prokurátorom a mal by vyvíjať zásadnú úlohu, e, na ktorú e, by sa navez, na ktorú by potom nadvezovali jednotlivé vyšetrovania v členských štátoch. Myslíme si, že nové nová smernica o konfiškovaní majetkov, ktorá doplňuje smernicu 42 z roku 2014. E, teda chceme dať krok dopredu, a, ale prosím vás, berte do úvahy skúsenosť e, našej krajiny. My sme zistili, že preventívne opatrenia sú rovnako veľmi dôležité a preto dúfame, že táto konfiškácia sa bude môcť aplikovať tak, aby garantovalo uznanie talianského zákona e, e, autora, ktorý vlastným životom zaplatil za tento zákon. E, boli to najmä sudcovia z Palerma, zo Sicílie. A v našom výbore tu máme tiež kolegu a potom tu máme sudcu Falconeho a ďalších, ktorí e, nám zanechali veľmi dôležité posolstvo. E, mafie e, zháňajú peniaze a obracajú sa na niektor- zabíjajú niektorých bohatých alebo vydierajú, aby získavali od nich peniaze. Takže treba ich zbaviť týchto finančných prílevov, aby nimi neživili svoje siete. My ako výbor sme zrevidovali skutočne do hĺbky našu legislatívu a po rokoch skúseností si uvedomujeme, že sme sa rozhodli správne, lebo sme dosiahli dôležité výsledky v oblasti konfiškovania majetkov mafii, ale tak rovnako je dôležité, E, distribuovať tieto majetky spoločenstvu, to znamená reštituovať tieto majetky. My nemôžeme zabúdať na to, že tieto majetky e, boli e, čestným občanom ukradnuté a štát ich musí reštitovať, pretože občania pracujú na tom, aby sme mali rast a preto je dôležité odstrániť túto nerovnosť, ktorá bola vytvorená činnosťou mafii E, mafií v našej krajine. Európska komisia by tiež mala pracovať a predložiť legislatívny návrh, ktorý by zadefinoval e, veľmi presne zadefinoval, čo je to organizovaný zločin. E, a táto presná definícia by potom mala byť transponovaná do všetkých legislatív členských krajín. Je dôležité, aby E, na, napríklad e, všetky zákony, ktoré boli prijaté a ktoré sa aplikujú prokurátorov v Ríme, aby sme sa nimi e, inšpirovali, ale my nemôžeme e, sa obmedzovať iba na tie aktivity, ktoré poznáme. Je dôležité vedieť, ktoré metódy tieto organizácie používajú. Európska komisia musí predložiť veľmi rýchlo ešte skôr, ako e, bude prijatá táto štvrtá smernica o recyklácii, ďalšiu smernicu, ktorá by dala celej Európe definíciu autorecyklácie. My v našej krajine musíme pracovať a ešte sme eh, v tejto oblasti nedosiahli výsledky a preto navrhujeme takýto spôsob. A rovnako chceme upozorniť na to, že nemožno zabudnúť, že eh, v mafii sú dve aktivity a síce samotné ilegálne aktivity a potom e, E, potom používanie peňazí takto získaných v legálnej a ilegálnej ekonomike a recyklovanie kapitálov potom tieto obidva prvky spája. Existuje veľa problémov, ktoré súvisia práve s, e, so zachytávaním komunikácií, ale tento nástroj je veľmi dôležitý pri vyšetrovaní činnosti mafie a preto je potrebné, aby sme mali harmonizované opatrenia na to, aby sme sa vyhli infiltrácii organizovaného zločinu do e, štruktúr e, tých ekonomických sektorov, ktoré sú najviac ohrozené. Myslíme tým najmä na sektor hazardných hier, na diálku, na rôzne stávky online, rôzne videopokery Je dôležité, aby sme mali spoločnú líniu, vďaka ktorej by sme mohli identifikovať všetky prvky, ktoré e, zasahujú do e, týchto hier na rôznych úrovniach. Disciplína, pokiaľ ide o zodpovednosť e, ľudí, ktorí pracujú v súdnictve, je tiež veľmi dôležité. Myslíme tým na podniky, trásty, asociácie, nadácie ale štát ešte stále nemá normatívne nástroje na to, aby vyšetrovanie bolo efektívnejšie. My musíme skutočne posilňovať prácu, e, ktorú vyvíja Európska e, sieť konfiškácie majetkov. Mali by sme aplikovať a finančne podporovať činnosť e, e, talianskej polície a mať skutočne celú operačnú sieť boja proti mafii. To sú niektoré naše návrhy. A chceli by sme našu prácu odovzdať e, vášmu výboru. A chceli by sme tiež vás požiadať, aby Európsky parlament v tomto volebnom období vytvoril špeciálny výbor, ktorý by pracoval v sektore boja proti týmto kriminálnym a mafióznym organizáciám. A tejto téme treba skutočne pripisovať veľký význam. Je to vážna téma. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Možno, že som prekročila svoj rečnícky čas, ospravedlňujem sa za to, ale bolo to naozaj potrebné predstaviť našu prácu a naše návrhy. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, milá Rozy, naozaj srdečne ďakujem, naozaj si nás nepripravila o nejaký čas E, dali sme tomuto bodu dostatočný priestor, skôr sme skrátili tvoj priestor. Bol by som rád, aby si nám poskytla viac informácií, ale zároveň by som chcela, aby sa aj kolegovia mohla, mohli vyjadriť. Dovoľte na úvod povedať to, že si spomenula, že si pamätáš parlament z 89. do 94. roku, to bolo ešte časoch pred Lisabonskou zmluvou a určite si si všimla, že po Lisabonskej zmluve sa situácia zmenila, ako mm, sme mohli inak prijať legislatívu v tejto oblasti trestného práva, čo je naozaj niečo mimoriadné, výnimočné. Možno by si mohla doma povedať kolegom, ako to tu robíme a že sa veci zmenili. Možno, že sú určité veci, z, v súvislosti s výborom Krym, ktoré si spomenula. Áno, dosiahli sme určitý pokroj, aj keď sa nie vždy zhodneme. Spomenula si Katrine Niči, ja by som chcel spomenúť Klaudia Faber, ktorá e, je aktívnou členkou tohto výboru a venuje naozaj množstvo energie, nielen ona, ale všetci členovia tohto výboru do práce, aj vašej práce. Samozrejme, to, čo robíš ty, to sú nie e, legislatívne aktivity, ale praktické aktivity, čo by som chcel zároveň spomenúť. Váš výbor vyšetruje nie e, e veci z toho legislatívneho aspektu, ale má to aj vedľajšie dôsledky. Čiže je veľmi dôležité to, čo si nám dnes povedala. Eh, je tu množstvo odborníkov v tejto miestnosti, takže rád by som otvoril diskusiu, aby ste si mohli vymeniť eh, skúsenosti s kolegami z parlamentu. Mnohí z nich majú mnoho skúseností, takže pustíme sa do tohto procesu eh, ako som už povedal, sú tu kolegovia, ktorí sú vo výbore Krím a Začnem s pánom Kirkopom, eh, koordinátor z eh, skupiny CER. Ďakujem pekne. Pán predseda, dovolte mi povedať, že táto správa je naozaj mimoriadne zaujímavá, hoci je to správa, ktorá predovšetkým sa týka problematiky jedného členského štátu, je mimoriadne dôležitá v tom zmysle, ako ostatné členské štáty vnímajú e, túto problematiku a riešia aktuálne hrozby a budúce hrozby teroristických organizácií. Ja som bol členom výboru Krym, som právnik, e, určite to e, kolegovia vedia. A určité veci, na ktoré by som rád upozornil, sú podľa mňa relevantné pre nás všetkých v celej Európe. Začnem asi súvisí s e, otázkou spolupráce, tak ako je to uvedené aj v zisteniach v správe. E, je to otázka spoločných vyšetrovacích tímov. Ja sa zajímam o spoločné vyšetrovacie týmy, pretože v mojej správe poprvýkrát som spomenul tieto týmy a mám určité obavy už pomerne dlhú dobu, odkedy táto správa bola schválená v našom parlamente že hoci slova sú v poriadku v tej správe, zámery sú takisto v poriadku, žiaľ v praxi sme nespravili toho dosť e, v Európe, aby sa vymeniali informácie e, medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, aby spájali svoje aktivity, pretože to, čo robí mafia v Taliansku, e, to isté sa platí aj o iných krajinách a o iných páchateľoch organizovanej trestnej činnosti. Čiže musíme mať tie spoločné vyšetrovacie týmy a hovoril som o tom už v tomto parlamente, ak by sme ich mali, tak by sme uh, mohli uh, rozšíriť túto iniciatívu o konkrétne aktivity. Chcel by som spomenúť ešte niečo, čo ak som dobre čítal tú správu, nie je v nej dostatočne uvedené, aspoň nedostatočne, tak ako by som ja chcel. Otázka počítačovej kriminaliky. V každom prípade sa tu hovorí o nových technológiách, o nových spôsoboch, akým pachatelia trestnej činnosti podnikajú v úvodzovkách, ale najväčšou hrozbou podľa mňa, takmer najväčšou hrozbou podľa mňa je použitie internetu a počítačová trestná činnosť. Nedávno sme mali veľmi zaujímavé príklady, nielen z pohľadu páchateľov organizovanej trestnej činnosti ako mafia a ostatných, ale videli sme to aj mm, v prierezovo v viacerých štátoch E, obávam sa, že politika je dnes taká, že sú tu aj počítačové útoky na naše obchodné záujmy, politické záujmy, naše politické inštitúcie. Takže myslím si, že to je niečo, kde pachatelia trestnej činnosti sú vždy pred nami. V tomto parlamente máme viacero iniciatív na boj proti závažnej trestnej činnosti a vždy len zistíme to, že nakoniec nás predbehli a porazili eh, páchatelia eh, trestnej činnosti, ktorí sú technologicky vyspelejší a preto si myslím, že je potrebné viac zvažovať tieto veci a dúfam, že tí, čo pripravujú túto správu, e, sa budú o to zaujímať viac. Ako som povedal, už sa blížim k záveru. E, poviem, že vytvorenie výboru Krym je vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá pre tento parlament. Akýkoľvek tlak, akýkoľvek vplyv tých, ktorí e, pracovali na tejto správe, by nám pomohol. A ešte úplne na záver, čo sa týka zmrazenia majetku, zabavenia majetku, myslím si, že to je problém, ktorý máme už mnohé roky, čo teda orgány činné v trestnom konaní majú problémy s identifikáciou pred zabavením tohto majetku. A musím vám povedať, že pachatelia trestnej činnosti sú veľmi dobrí v tom, aby previedli majetok na, niekoľko, na niekoho iného. E, je ich vlastný majetok a majetok e, a teda príjmy získané z trestnej činnosti. Potrebujeme E, mať možnosť zistiť identitu a potom prísť k zabaveniu, prísť k zabaveniu majetku. Ďakujem pekne. Máme 8 kolegov z výboru LIBE. Ak sa každý pokúsite zmestiť do dvoch minút, tak mm, možno budeme môcť... Áno, nechcem vás obmedzovať, ale Samozrejme sú tu aj talianskí kolegovia, chcem, aby mohli zareagovať na to, čo ste povedali. Takže ak sa obmedzíte každý na dve minúty, tak e, všetci budú môcť e, vystúpiť aj zareagovať. Budem mať na to dosť času, takže Katarína, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, nemôžem skrývať emócie tak ako pani Bindy povedala, tak ako aj pani Moraes povedali, žiaľ to sú veci, ktoré sa týkajú mojej vlastnej rodiny. To znamená, že eh, je to pre mňa emotívna téma a chcela by som eh, prispieť eh, k tomu záväzku, ktorý sme si všetci dali pred niekoľkými rokmi Konkrétne to začalo v Taliansku. Išlo o boj proti organizovanej trestnej činnosti. Organizovaná trestná činnosť sa zmenila, transformovala za tie roky a prekročila hranice jednotlivého štátu. Je to téma, na ktorú sa musíme všetci zameriať. Všetci musíme zaktivizovať všetky možné opatrenia a nástroje, ktoré existujú na to, aby sme bojovali efektívne proti tomuto fenoménu. Chcela by som sa poďakovať pani Bindy za to, že nám predstavila prácu vyšetrovacieho výboru e, v Taliansku, ktorý sa zaoberá mafiou a organizovanou trestnou činnosťou. Boj proti organizovanej trestnej činnosti e, je taký, že ich musíme na nich zautočiť a oslabiť na ich finančnú situáciu. Musíme efektívne zabavovať ich majetok pretože všetkým nám je dobre známe, že nezákonná činnosť má dopad aj na zákonnú činnosť a hospodárskú situáciu v našich krajinách. Všetci si to veľmi dobre uvedomujeme a to zasahuje do samotných koreňov u nás doma v Taliansku na Sicílii. Vyšetrovanie e, vyšetrovanie, ktoré začalo v 83. roku, začal ho môj otec, a ktorý za to zaplatil aj životom. E, po ňom pokračovali ďalší kolegovia, ktorí rovnakým spôsobom prišli o život o niekoľko rokov neskôr. Tak ako nám tu dnes bolo pripomenuté, zákon, ktorý pripravil môj otec a pani Piola Fore, ktorá E, zahynula niekoľko mesiacov pred mojim otcom. Tento zákon upozorní na význam boja proti organizovanej trestnej činnosti predovšetkým cez ekonomické nástroje. Od tých vzdialených 80. rokov sa prijali dôležité kroky vpred nielen v Taliansku, ale aj na európskej úrovni. A celkové na európskej úrovni tu boli závery z 89. Eh, roku, potom 2014, 3. apríla sme mali závery, kde sa zreaktivovalo eh, zmrazovanie majetku v Európskej únii za účelmi prevencie a boja proti organizovanej trestnej činnosti. Mnohé veci sa významnou mierou zmenili po roku 2005 a musíme prijať konkrétne kroky v boji proti organizovanej trestnej činnosti. Ja som vlastne po, vo prvom funkčnom období v Európskom parlamente a dúfala som, že sa bude môcť zúčastniť práce výboru Krym. A keď som zistila, e, že takéto niečo existuje, ma to veľmi motivovalo a chcem prispieť k príprave legislatívy o boji proti organizovanej trestnej činnosti. Súhlasím s tým, čo povedala pani Bindy a dúfam, že aj my budeme rovnako angažovanie pracovať. Na záver chcem povedať, že súhlasím so všetkým, čo povedala vo svojich záveroch pani Bindy o možných činnostiach, ktoré by sme mali podniknúť na európskej úrovni. A ešte rád by som sa chcela zamerať na hospodárske aspekty, pretože podľa mňa je nutné predovšetkým vyvíjať maximálny možný tlak na medzinárodné inštitúcie, tak aby sa efektívne uplatňovali príkazy na zabavenie majetku. Je potrebné schváliť dve dôležité vyhlásenia parlamentu a rady z 2. apríla 2014. Tam bola požiadavka na Európsku komisiu, aby vypracovala nové riešenia, predovšetkým čo sa týka zamrazovania majetku cez nový legislatívny návrh. A preto som presvedčená o tom, že musíme sa ďalej uberať touto cestou a pripraviť legislatívu, ktorá nám umožní lepšie a efektívnejšie bojovať proti organizovanej trestnej činnosti vo všetkých jej formách a podobách. Myslím si, že toto je naša povinnosť povinnosť nás všetkých. A musíme e, pokračovať v tomto záväzku, ktorý už priniesol žiaľ veľa obeti. Ďakujem pekne. Myslím si, že toto vystúpenie bolo veľmi dojemné. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Tomáš Čitovský. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, chcel by som hovoriť po taliansky, ale neviem dosť dobre hovoriť po taliansky, preto, a preto budem hovoriť po česky. Zaujímavá ma jedna otázka. Tou otázkou je, toto. V poslednej dobe sa hodne hovorí o zapojení sicilskej, talianskej, akékoľvek mafie do obchodovania s ľuďmi a do prepravy ľudí z Líbie do Talianska, ako aj o následnom čerpaní dotácií. Hovorí sa, že talianská mafia čiastočne ovláda práve konkrétne dotácie na pomoc utečencom v južnom Taliansku. A moja otázka je nasledovná. Máte podobné informácie? A ak áno, akými prostriedkami proti tomu bojujete? Pomohlo by vám, ak by niektoré spoločnosti v Európskej únie by museli transparentne deklarovať majetkovú a vlastníckú štruktúru? Ďakujem vopred za odpoveď. You, Thomas, ďakujem, Tomáš, a ďakujem aj za stručné vystúpenie. Ďalším rečníkom je Fernando López Aguila. A pani Bindy, ako som spomenul, bol predsedom výboru Krym, keď bol založený. Nech sa páči, ďakujem pekne. Pani Bindy, tu sme. Tu som. A nie je to poprvýkrát, čo sa stretáme Stretli sme sa v talianskom parlamente a potom v Európskom parlamente. Ďakujem, že ste prišli opäť medzi nás a ďakujem, že ste nám predstavili súhrne skúsenosti talianského parlamentného výboru o vyšetrovaní aktivít mafie. Mám otázku a pokúsim sa ju položiť stručne, teda viacero otázok. Poprvé, aká, aké by bolo to hlavné ponaučenie pre Európsky úrad prokuratúra. Uh, aké to ponaučenie vyšetrovacieho výboru talianského parlamentu e, z aktivít mafie. Na základe týchto skúseností, čo by ste odporúčili e, budúcemu európskemu prokurátorovi? Ak aký bude potom vzťah e, talianskej prokuratúry s európskym prokurátorom, čo sa týka organizácie práce, čo sa týka funč, funkčných vzťahov a spolupráce. Aký by mal byť vzťah talians- medzi talianským a európskym prokurátorom, e, ktorý by vyšetroval prípady mafie. A potom by som chcel nadviazať aj na to, čo povedal pán Kirkop, čo sa týka spoločných vyšetrovacích tímov. Ako vy vnímate efektívnosť tejto formy spolupráce. vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti na cezhraničnej úrovni. Z talianského pohľadu by som chcela, aby ste hovorili otvorene a úprimne. Ako vy hodnotíte, ako váš výbor hodnotí talianské zapojenie do spoločných vyšetrovacích tímov? a koho pozornosť by sme mali upútať na to, aby sa pripravila ďalšia legislatíva. na túto tému, ktorá spada teda do našich kompetencií, keďže riešime trestné právo, procesné právo a keďže v našom parlamente konáme ako európsky legislatívec v oblasti trestného práva. Ďakujem pekne. Táto otázka sa mi veľmi páčila, otázky to boli veľmi dobré. Ďakujem. Alessandro, ďakujem pekne. Ja by som chcela pozdraviť pani Bindy a poďakovať jej za e, predloženie veľmi relevantnej správy. Toto by bola dobrá platforma pre nový vývoj a ďalšie aktivity tohto výboru. Mali by sme sa nechať stimulovať predloženými návrhmi. Chcela by som e, sa vyjadriť k jednej veci, ktorá nebola dosť mm, podrobne rozpracovaná. Keď pripravujeme európske smernice, je dôležité, aby sme mali na to zjednodušený postup, zjednodušený postup na implementáciu týchto smerníc a pritom text musí byť jednoznačný. Len takýmto spôsobom zabránime tomu, aby veci ostali e, nedoriešené a aby si ich ľudia mohli e, interpretovať tak, ako sa im to hodí. Čo sa týka možnosti a vzťahov e, s firmami, ktoré môžu mať niečo spoločné s mafiou. To nebolo jasne zadefinované, to je veľký problém, keďže to nebolo v legislatívnom rámci jasne zadefinované. Myslím si, že musíme naozaj rozbehnúť tento výbor a ukázať, že mafia nie je iba talianským javom, mafia je celosvetovým javom. Nemôžeme sa skrývať za nejaké slova a povedať, že mafia to je iba talianský problém. Pani Bindy to spomenula je to veľký problém, problém pre mnohé rodiny, ktoré boli zničené, či už cez videohry a videohazardné hry. Tu množstvo talianských podnikov, nielen v Taliansku a v zahraničí, ktoré takto fungujú. Ďalšou súdnou témou je príprava jednotného úradu alebo Európskeho úradu prokurátora. Kolega hovoril o spoločných vyšetrovacích tímoch, ktoré by mohli podporiť prácu Európskej prokuratúry. Ďalej potrebujeme definíciu konfiškácia zabavenia majetku, konkrétne potom prerozdelenia zabaveného majetku. Ďakujem pekne. Next is, uh, Birgit Zippel. Ďakujem pekne, pani Birgit Cipel Je ďalšou rečníkou, je koordinátorkou skupiny SAD. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj za e, túto správu od kolegyne Biny, ktorá jasne dokazuje, že organizovaný zločin naozaj trápi všetky členské štáty. Zároveň správa jasne dokazuje, že sú e, tu aj ďalšie vývoje súvisiace s organizovaným zločinom, e, čo sa týka dopadu a prepojenia medzi organizovaným zločinom a legálnym biznisom a taktiež prepojenie organizovaného zločinu a politiky a verejnej správy. Sú tu do rôzne špecifika tejto oblasti a preto nie je vždy jednoduché nájsť ten najlepší spôsob, e, ideálny v boji proti organizovanému zločinu, ktorý by fungoval v všetkých členských štátoch. Budeme teda potrebovať rozličné opatrenia, aj keď prejavy zločinu sú v niektorých oblastiach rovnaké. Musíme napríklad spolupracovať v oblasti boja proti podvodom, praniu špinových peňazí. Tam naozaj musíme pracovať spoločne. Pokiaľ ide o ďalší postup, myslím, že najvýznamnejšia vec pre náš výbor okrem iného je sledovať eh, ďalší vývoj všetkých smerníc a opatrení, ktoré sú už schválené a ktoré sú už v praxi, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom legislatívnom období, pretože je dôležité uplatňovať tieto opatrenia v praxi, aby naozaj fungovali predtým, ako začneme schváľovať nové opatrenia. Myslím, že všetky opatrenia, ktoré tu schvaľujeme na európskej úrovni, budú efektívne len, ak členské štáty budú ochotné uplatňovať ich v praxi a spolupracovať. A myslím si, že Pani Bindy by sa mohla k tomuto konkrétnejšie vyjadriť. Trošku sa znepokojuje, že opatrenia, ktoré sú v, pra- v um, platnosti na európskej úrovni, sa nevždy využívajú vo všetkých členských štátoch. Neužívajú sa dostatočne efektívne. Teda na toto sa musíme podľa mňa zamerať, aby sme využili všetko to, čo máme k dispozícii o mnoho efektívnejšie predtým, ako začneme schváľovať nové veci, nové opatrenia, pretože toto podľa mňa bude efektívnejší prístup v našej práci. Ďakujeme pekne. Teda transpozícia, implementácia, dobre. Ďalej nasleduje Laura Ferrara, je koordinátorkou skupiny EFDD. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani Bindy. Ďakujeme za to, že ste prišli. Ďakujem aj za vašu veľmi dobre načasovanú aktuálnu správu. Veľmi ma potešilo, keď ste hovorili o tom, že je potrebné uznať existenciu mafie na európskej úrovni. A ešte stále totiž členské štáty mnohé odmietajú uznať eh, existenciu organizovaného zločinu a teda mafie v niektorých iných eh, členských štátoch. Domnievajú sa, že je to iba výsada Talianska, pričom vieme, že to nie je pravda. Tiež ma potešilo, keď ste hovorili o tom, že mm, musíme vytvoriť Európsku prokuratúru na boj proti mafii. Potešilo ma to preto, že v júli sme tu mali ministra Orlanda a na moju požiadavku sa hovorilo o možnosti zavedenia Európskej prokuratúry v boju proti mafii. Údajne sa to vtedy označilo za idealistický a nereálny projekt, ale dnes sme počuli niečo iné. Toto ma naplňa nádejou. Vieme, že predpokladom pre vytvorenie Európskeho prokurátora pre boj proti mafie je harmonizácia legislatívy v boji proti organizovanému zločinu. Teda najskôr musíme urobiť kroky na regulačnej úrovni. Čo sa týka okolností e, vo vyšetrovaní, tiež by ma zaujímalo, či okrem iných návrhov, ktoré ste predložili napríklad, čo sa týka zabavovania majetku alebo boja proti špinavých peňazí alebo od posluchu konverzácie, možno e, by sme mohli taktiež e, využiť legislatívu, ktorá je v platnosti v e, boji proti pašovaniu drog v Taliansku, čo sa týka prevodu majetku. E, vieme, že toto nám umožňuje nájsť organizácie a nie len jednotlivcov, ktorí sa venujú zločinu. Teda nie len malé ryby, ale zároveň eh, viacero rýb, pretože z pravidla, eh, ako vieme, je za tým celý gang, nie len jednotlivec. Zabavovanie majetku, konfiškácia. Vy ste zvoraznili, že ešte stále je to proces eh, prebiehajúci, neuzavretý. V Taliansku bolo zabaveného množstvo majetku mafii, ale je problém vrátiť to späť občanom, a to z rôznych dôvodov. Možno preto, že nie je dostatok mm, zdrojov na úrovni agentúry, alebo je to možno aj kultúrny problém, pretože občan si veľmi ťažko bude kupovať nehnuteľnosť napríklad, ktorá v minulosti patrila príslušníkovi mafie. Bolo by dosť ťažké nasťahovať sa do domu takejto osoby bolo by to kultúrne dosť ťažko priateľné. Takže musíme v tomto smere urobiť e, ešte ďalšie kroky. Ďalej e, napríklad e, účelové viazanie týchto nehnuteľností napríklad rôznym združeniam. V niektorých prípadoch by sa to dalo takýmto spôsobom napríklad vrátiť späť spoločnosti ďalej, čo sa týka vyšetrovanie vyšetrovania a vieme, že mafia a trestné činy sa objavujú aj v nakladaní s európskymi peniazmi, s dotáciami. Teda vždy je dobré otvárať e, si oči, nestrácať to z ohľadu. Veľmi ma potešilo, keď ste hovorili o opätovnom e, vytvorení podvýboru Krym. Podľa mňa by e, tento výbor mal čo robiť, pretože je tu veľa vecí, ktoré sa musia riešiť a bolo by, bola by škoda, keby sa nevyriešili. Ďakujem pekne. Viem, že je to veľmi dôležitá téma, ale naozaj chceme, aby aj kolegovia z Talianského parlamentu dostali priestor. A poslednou rečničkou z našej strany bude Eva Žoli. Ďakujem, vážený pán predseda. Pani predsednička výboru, ďakujem, že ste prišli medzi nás a podielili ste sa s nami o skúsenostiami z vášho vyšetrovania. Chcem povedať iba toľko, že tam nebolo nič nové, nič, čo by sme nepoznali. Taliansko má kvalitných sudcov, ale e, to nie je prioritou e, vášho rozpočtu. Spravodlivosť nie je prioritou E, Taliansko je krajinou, ktorá má najmenej prokurátorov na, na 100 tisíc obyvateľov. Troch prokurátorov, to je polovica, ako e, v Nemecku. Vy dávate len 71 eur na obyvateľa na otázky spojené so spravodlivosťou. Takže to je naozaj veľká mizéria. My tu máme e, vyhovujúci text, máte kvalifikovaných sudcov, ale nedávate im prostriedky. Takže e, je naozaj e, zbytočné sa nazdávať, že tieto texty same o sebe vyriešia problémy. Chcela by som vedieť, čo e, robíte, aby ste skoncovali s environmentálnou mafiou, ktorá ohrozuje zdravie nášho obyvateľstva. Myslím tým na juh Talianska, kde sa hromadia hory odpadkov, a potom sa evakuujú bez akejkoľvek kontroly. Kedy e, spustíte nejaké procedúry na to, aby sa s nimi skoncovalo? Možno, že spôsob, ako navýšiť rozpočet pre spravodlivosť by bolo, keby ste vzali e, LuxLeaks, ktorý nám ukazuje talianské e, podniky, ktoré sú tam a tam by ste našli tie miliardy, ktoré by ste mohli priamo použiť na spravodlivosť Takže možno vaša vláda by mala dať inštrukcie e, daňovým úradom, aby prešetrili situáciu. Ale gratulujem vám, že ste do e, vášho e, legislatívneho obdobia zaviedli tento projekt. My vieme, že napríklad vo Francúzsku E, e, súdny dvor nie je vôbec prispôsobený na to, aby súdil mafiu a to treba naozaj robiť na národnej úrovni, aby sme boli čo najefektívnejší. A na záver chcem povedať, že rátam s podporou Talianska a predsedníctvom, aby sme uzavreli smernicu o e, podvodoch, o defraudáciách a aby sme vytvorili orgán Európskeho prokurátora. Takto budeme môcť bojovať proti mafii a to potom bude šetriť aj a chrániť aj finančné záujmy únie. Ďakujem. Pani Bindy, teraz eh, by som dal slovo vám, ak dovolíte. Možno aj vaši kolegovia by eh, sa mohli v krátkosti vyjadriť. Dajte nám prosím vedieť, ktoré otázky zodpoviete vy a ktoré vaši kolegovia, aby sme sa v tom vedeli trochu lepšie zorientovať. Isté, že, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom. Ja by som chcela, keby ostatní poslanci a členovia Národného výboru, najmä pani Garabíny, ktorá taktiež predsedala tomuto výboru na boj proti mafii na európskej a medzinárodnej úrovni a taktiež bola spravodajkyňou pre správu, ktorú sme vám predložili a preto ona vám môže tiež odpovedať aj na mnohé otázky, ktoré tu zazneli. Tiež chcem požiadať aj podpredsedničku FAVA, aby aj ona sa vyjadrila. Taktiež sú tu zastupcovia z iných e, politických grémií a zo všetkých politických strán, e, ktoré sú zastúpené v našom výbore. Máme tu e, kolegu Kopelityho, ktorého otec bol členom mestského zastupiteľstva, ktorý zaplatil životom za boj proti drangete. Ďalej kolega pán Martielo bol členom vyšetrovacej asociácie a myslím, že na budúci týždeň sa potvrdí, že bol tiež veľmi aktívnym členom občianskej spoločnosti v boji proti mafii a vďaka nemu sme dosiahli výrazný pokrok. Veľmi podobne ako v oblasti spravodlivosti. Kolega Delelo e, je členom socialistickej strany a je, a je tajomníkom našej, našho výboru. Taktiež je to kolega Dova, ktorý je vedúcim skupiny e, Hnutia piatich hviezd. Taktiež je to kolega Jaruso, e, ktorý tiež pôsobil ako člen Hnutia piatich hviezd. Ak by sa chceli vyjadriť, najmä pani Garabini a pán Fava, potom doplňa moje vyjadrenie. Ja by som chcela poukázať na niektorko um, otázok. Poprvé, rozhodne súhlasím s tým, že ak dovolíte, ja uh, prehovorím uh, najskôr um, za seba, odpoviem na niekoľko otázok a potom dám slovo im. Čo sa týka toho, čo podľa pani Sipel, a síce, že musíme implementovať smernice a opatrenia, ktoré boli prijaté. Toto všetko e, členské štáty odkladajú, zaostávajú, aj Taliansko zaostáva. A toto musíme napraviť. Musíme byť odvážni, ale musíme taktiež prijať kroky, ktoré už mali byť prijaté dávno v minulosti. Najmä by som chcela zdôrazniť otázku systému spravodlivosti v našej krajine. Je pravda, že sa nám podarilo dosiahnuť isté výsledky vďaka združeniu činnosti inštitúcií, ktoré bojujú proti mafii. E, niektorí sudcovia začali e, v tomto úsilí, ale v každej časti Talianska sú a miestne magistráty určené na boj proti mafii na okresnej úrovni. A taktiež sú policajné zložky, ktoré sa venujú špecificky tejto činnosti. Tieto jednotky majú vynikajúce výsledky. A taktiež máme orgány národného, Národnej prokuratúry, ktorá je vyšlenená špeciálne na boj proti mafii. A myslím si, že môžeme e, poskytnúť poradenstvo aj v súvislosti s vytvorením Európskeho úradu prokurátora. A taktiež však platíme aj e, istú cenu e, za oneskorenia, za odklady a taktiež platíme cenu za to, že nemáme dostatočne prísnu legislatívu v niektorých druhoch trestnej činnosti, napríklad korupcia a tak ďalej. E, náš výbor boja proti mafii mal predložiť prísnejšie opatrenia v súvislosti so všetkými zločinmi, ktorých sa mafia dopúšťa, najmä korupcia a všetky druhy finančnej trestnej činnosti. U nás systém spravodlivosti by mal fungovať vo všetkých oblastiach. Podľa nášho názoru podarilo sa nám štandardizovať zločiny ktoré porušujú životné prostredie a taktiež vznikne špeciálny výbor eh, boja proti odpadu a bude sa angažovať v tejto oblasti. Ešte stále sme veľmi vzdialení, vzdialení rokom, keď dokonca eh, cudzie krajiny sa angažovali v tejto odpadovej správe v Taliansku a dokonca boli spojení s mafiou. E, našťastie toto sa nám podarilo odstrániť a čiastočne aspoň sa zlepšilo prostredie v Taliansku. Ešte e, jedna poznámka, ak dovolíte, predtým ako dám slovo kolegom, čo sa týka nezákonného pristovalectva a pašovania ľudských bytostí. V súčasnosti nemáme uzavreté žiadne postupy, ale vieme, že mafii sa podarilo dostať sa k peniazom, kdekoľvek sú k dispozícii. Nedávno prišla požiadavka z Ríma a niektoré družstva a združenia, ktoré e, sa venovali korupcii, e, presúvali pristahovalce z jedného miesta na druhé. E, nie neexistuje žiadna oblasť verejno-súkromných prostriedkov, do ktorej by sa mm, mafia nedostala. E, neexistujú žiadne prieniky, ktoré by oni nedostali, nedokázali prekonať. Teda vo všetkých e, oblastiach proti nim musíme bojovať. A teraz by som chcela dať slovo kolegom, ale ešte predtým, ak dovolíte, ja sa vyjadrím k téme zabavovania majetku. To je totiž podľa nášho názoru veľmi dôležitá oblasť Máme dobré bilaterálne vzťahy s Francúzskom a z USA. respektíve s Veľkou Britániou. Chceli by sme, aby sa to rozšírilo na celú Európsku úniu, pretože sú e, problémy na súvisiaci s zabavovaním majetku, napríklad v súvislosti s Rumunskom a tam nedokážeme e, efektívne zabavovať majetok. Isté, že otázka návratu tohto majetku späť do spoločnosti je zložitá, pretože by e, týmto majetok, tento majetok musel prejsť z nezákonnej e, časti ekonomiky do legálnej. Tu sa snažíme ponaučiť ti a najmä pokiaľ ide o agentúru pre zabavený majetok. Viem, že nie je teraz priestor vysvetľovať všetko podrobne. V každom prípade sme ochotní podeliť sa e, s našimi poznatkami a s inými krajinami. Teraz dám slovo pani Garabini svojej kolegyni. Formále. Ďakujem. Ja chcem poďakovať e, predsedničke e, výboru boja proti mafii, ktorá sa stala prioritou, boj, viedla k tomu, že boj proti mafii sa stal medzinárodnou prioritou. Tento výber e, nebol politi- súčasťou politického výberu výberu a ja trvám najmä na hodnosti tejto voľby. A vlastne aj preto sme teraz tu v Európskom parlamente. My nemôžeme predpokladať boj, ak to nebude medzinárodný boj a ak to nebude najmä európsky boj. V podstate tieto mafiózne fenomény nie sú iba e, typické pre Taliansko. My s poľutovaním konštutujeme, že Existuje čoraz väčšia miera spolupráce, synergie a konvergencie záujmov e, medzi mafiami rozličného pôvodu. A preto je potrebné, aby sme proti týmto mafiám bojovali, a to na základe medzinárodnej spolupráce. A teraz sa vrátim k niektorým otázkam, ktoré mi boli položené. Aká je úloha európskych súdnych orgánov, ako e, sú navzájom prepojené v oblasti boja proti mafii a to isté platí aj o informatickej kriminalite. Najskôr treba povedať, že v našom výbore my sme sa zamýšľali nad úlohou tohto Európskeho súdneho dvora. To je cieľ, ktorý našťastie môžeme dosiahnuť. A napokon e, talianské predsedníctvo v tomto smere vynaložilo e, veľké úsilie a prioritou je bezpečnosť a spravodlivosť. Takže náš výbor e, sa touto problematikou zaoberal, tento súdny dvor, alebo teda tento e, a tá, tento prokurátor by nemal byť len niekým, kto e, bude mapovať e, finančné škody v Európe, ale práve tento prokurátor musí bojovať proti mafii. Netreba sa e, sústreďovať len na mafiu, treba robiť viac, napríklad aj E, a aj rôzne daňové úniky a podobne. Treba bojovať proti mafii jedno, jedným slovom. A toto by bola naozaj veľmi e, významná pomoc. Giovanni e, Falcone e, mal geniálne myšlienky. On pochopil, že treba spojiť rozličné prvky, ktoré vyplývali z vyšetrovania, ktoré e, sa viedli tam či onám v rôznych krajinách, pretože aj my si čoraz viac uvedomujeme, že keď hovoríme o kriminálnej činnosti mafie, takže sú tu siete a prepojenia a spájania týchto skupín a sudca Falcone pochopil, že treba mať takú celkovú e, víziu, celkový prehľad a o týchto organizáciách, ak chceme proti ním bojovať. Takže určite vy pochopíte, že tento európsky prokurátorský úrad by mal byť potom v priamom kontakte a prepojení s jednotlivými národnými prokurátormi. To je ten základný prvok. A na súdnej rovine my eh, by sme mali oveľa efektívnejšiu činnosť. A teraz sa vrátim k tejto otázke informatickej kriminality. Je to čoraz... Prečo? Pretože mafie dokážu používať informatické nástroje v špičkovej úrovne najnovšie a navzájom spolupracujú a preto je potrebné, aby tu bola medzinárodná spolupráca, najmä pokiaľ ide o vyšetrovacie týmy. My E, sme za to, aby sa tu viedla medzinárodná e, spolupráca, či už v oblasti prokuratúry, policajtov alebo súdnictva. Rovnako je potrebné posilniť nástroje, ktoré už máme k dispozícii, aby sme e, túto medzinárodnú spoločno, spoluprácu mohli presadzovať a aby sme prekonali prekážky, ktoré máme na národnej úrovni a najmä aby sme e, sa venovali aj tomu, tej konfiškácii e, takýchto kriminálne nadobudnutých majetkov. A to by bol vlastne úžitok, ktorý e, by potom e, mohol byť využitý a potom sa môžeme zaoberať aj situáciou v oblasti prania špinavých peňazí, e, v oblasti nehnuteľnosti a tak ďalej. Takže ja som teraz k dispozícii, ak si želáte bilaterálne kontakty. Pán Fáva, veľmi rýchlo. Áno, e, naozaj ja s veľkou radosťou e, sa e, s vami stretávam a chcem pripomenúť, že pod, za predsedníctva pána Koeľu sme mali parlamentný vyšetrovací výbor a naozaj sme veľmi dobre pracovali. A už tu bolo veľmi dobre povedané všetko, čo by som vám mohol povedať. Ja, e, ja chcem dodať len toľko, že teraz máme taký pragmatickejší prístup a nakoniec sme pochopili, že je e, potrebné e, trošku ustúpiť v oblasti národných prerogatív, pretože mafia investuje vo všetkých krajinách. Ja môžem iba zopakovať moje želanie pokračovať v práci, aby sme e, urobili to, čo sme už urobili a takisto sú tu aj nové dispozície ohľadne mm, konfiškácie majetkov a potrebujeme naozaj ten prokurátorský úrad. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. E, tieto boj proti mafii a, ten, a predstavitelia tohto výboru nie sú len preto, aby vám pred, aby, aby ste nám, nás oboznámili so svojou prácou. My vás aj počúvame. Hovorilo sa tu o Eh, o eh, internetovej alebo, eh, alebo o kyberkriminalite. To ešte neriešime, ale netreba tento fenomén podceňovať. Možno, že by bolo dobre venovať sa tomu v našom výbore. A nakoniec tieto agentúry zaoberajúce sa konfiškovaním. Nepotrebujeme viac zdrojov pre tieto agentúry, my skôr potrebujeme politickú vôľu. Politickú vôľu, na to, aby boli dobre riadené. Prečo to hovorím? Pretože vy viete, že sú tu isté nominácie, ktoré sa ešte nekonali. A ja nehovorím, že je tu opäť e, že, že je tu opäť e, nejak, ne, niečo sme zanedbali. Ale toto nie sú priority vlády. Ale ako povedala pani Vindy, je tu vyšetrovací výbor, ktorý sa zaoberá e, tiež bojom proti mafii. Pani Skopeli? Ďakujem, ďakujem, pani predsednička, ja by, pán predseda, ja by som e, iba chcela pozdraviť kolegov z vášho výboru. Ďakujem vám za váš záujem Ďakujem vám za to, že ste e, otázky spojené s mafiou považovali za dôležité a že ste e, tento problém e, zaradili do vášho programu. Ako povedali moje predrečničky, je naozaj nevyhnutné, aby sme konali všetci spoločne. Je potrebné e, uvedomiť si, že e, mafia v Taliansku sa stále rozvíja a spôsobuje nám veľa problémov. Prečo? pretože jednoducho zatvárame oči. A my si nemyslíme, že je to problém. Teraz je dôležité, aby sme v Európe pochopili, že mafia to nie je len problém e, juhu alebo Talianska, to je problém, ktorý sa týka všetkých, pretože bohužiaľ, ako to povedala pani Kindiši, mafia investuje tam, kde je viac peňazí a preto my musíme vytvoriť sieť, sieť, ktorá by nám umožnila bojovať proti tomuto fenoménu. Nemyslím si, že by to bolo niečo vzdialené. To je európsky problém. Ehm, aj, mali sme prípady aj e, pred niekoľkými mesiacmi v Nemecku a preto by som bola rada, keby sme sa všetci postavili a a vzbúrili a poukázali na to, že je to vážny problém, ktorý treba riešiť. Ďakujem. Ďakujem, ja si myslím, že už nemáme viac času k dispozícii, takže sa chcem e, ospravedlniť pred ostatnými kolegami z výboru. Ďakujem, že ste nám dali túto možnosť. Pripomínam, sú tu konzultanti, najmä sudcovia, ktorí podporovali našu prácu. Sú tu rovnako E, zástupcovia poriadkových síl, ktorí participovali na prácach nášho výboru. Takže ďakujem všetkým, ktorí pri nás pracovali. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem, pek- ďakujem pekne, pani Bindy. Yeah. Škoda, že musíme ukončiť túto veľmi zaujímavú diskusiu. Myslím si, že to bola veľmi kvalitná diskusia. Asi vidíte, že sme naozaj dozreli, čo sa týka diskusie medzi vašim výborom, medzi tým, čo vy hovoríte a medzi prácou, čo robíme, bez ohľadu na výbor Krym. Aj my ostatní pracujeme na agende trestného práva vo výbore Libe a teraz už máme naozaj bohatú históriu e, prominentných talianských poslancov nielen počas tohto volebného obdobia, aj počas predchádzajúcich volebných období. Tu nám príkladom a myslím si, že to všetko sa premietlo do dnešnej diskusie. Zároveň by som sa chcel poďakovať e, poslancom talianského parlamentu, tým, čo vystúpili aj tým, čo nevystúpili. Chcem sa poďakovať Klaudii Ehm, myslím si, že naše vzájomné prepojenia už majú svoju históriu a to určite nekončí, ale bude pokračovať praktickým obsahom, ako tu zaznelo. Teraz ide naozaj o implementáciu legislatívy, ktorú už máme a o tom, čo robíme v praxi po Lisabone. Toto obdobie znamená, že môžeme niečo spraviť pre našich občanov nielen v Taliansku, ale v celej Európskej únie. Takže naozaj sme uzavreli kruh a teraz to

bude o tých základných veciach, o ktorých hovorila Katrin, e, a potrebujeme implementovať jednoduchým spôsobom reálnu legislatívu, ktorú máme, tak ako o tom hovorili ostatní kolegovia. Podľa mňa toto, táto dnešná diskusia na záver talianského predsedníctva bola vynikajúca, naozaj sme to nemohli lepšie načasovať, som veľmi rád, že tú diskusiu sme mali práve teraz. Takže ďakujeme veľmi pekne, budeme pokračovať v našich vzťahov, pretože bez ohľadu na to, čo robíme vo výboru, podpore e, v, aj v budúcnosti táto téma určite ostane na našom programe a dúfam, že sa čo skoro v budúcnosti uvidíme. Takže ďakujem nielen vám, ale aj vašim kolegom za to, že ste dnes medzi nás prišli. Ďakujem pekne. Um, Kolegovia, takže môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Chvíľočku, kým sa pousádate. that I have. Just Takže počkám ešte chvíľočku, keď sa kolegovia pousádzajú.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 Dobre kolegovia, takže začneme s ďalším bodom nášho programu. To sú e, základné ľudské práva na pozemných hraniciach a máme tu vybrané hraničné priechody EÚ, takže len na úvod 10. a 11. novembra Agentúra pre ochranu základných ľudských práv spolu s talianským predsedníctvom zorganizovala konferenciu základných ľudských právach. Tento rok je venovaný téme základných ľudských právam a migrácii. Pri príležitosti tejto konferencie agentúra dala k dispozícii dve štúdie, ktoré boli predstavené v tomto výbore. Máte ich pred sebou. Prvá štúdia sa zameriava na eh, ochranu záchranu ľudských práv na letiskách a druhá na pozemných hraniciach. Pán Frisoros Kamabe je vedúci odboru komunikácie a Eh, aktivít navonok agentúry pre ochranu základných ľudských práv spraví krátku prezentáciu a potom budeme mať priestor pre diskusiu. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste pozvali Európsku agentúru pre ochranu základných ľudských práv FRA, aby predstavila najaktuálnejšiu správu, ako ste správne povedali, ktorá začala na konferencii pred niekoľkými týždňami v Ríme a s veľkým potešením e, Váš e, Vaša podpredsednička, pani poslankyňa Jotova, vystúpila na tejto konferencii. Ja by som sa pokúsil e, prebehnúť dvoma správami, ktoré sme vydali. Tieto dve správy e, ktoré sme zadali, už skončili akúsi trilógiu. V Lani sme predložili správu o kontrole na námorných hraniciach. Tá vlastne začala v Lani v marci presne v tomto výbore. Teraz e, sme ukončili tento výskum tým, že predstavujeme naše zistenia ohľadom ochrany ľudských práv na letiskách a na pozemných hraničných prechodoch. Pozreli sme sa na otázky ochrany základných ľudských práv, o ktorých e, sa hovorí jednak v šengenskom aký, vrátanie šengenského hraničného kodexu a v aký o azyle a zistili sme, do akej miery to, čo je v týchto acquis sa v praxi rešpektuje zo strany e, hraničnej polície. Spravili sme asi tisíc e, rozhovorov s migrantami, s občianskými organizáciami v 11 členských štátoch, takisto ako v Mároku, Turecku, Srbsku a Ukrajine. Takisto sme hovorili so štátnymi úradníkmi, robili sme aj prieskum, ktorý vyplnili 400 hraničných, e, príslušníkov hraničnej policie, ktoré nám poskytlo množstvo užitočných informácií a celý projekt sme koordinovali a mali sme úzky kontakt s kolegami z Frontexu musím zdôrazniť, že moment, pre všetkým sme zisťovali e, hraničné prechody a zaujímali sme sa o štátnych príslušníkov tretich krajín, to znamená nie o mm, európskych občanov. E, zistili sme, že čo sa týka kontroly na pozemných hraniciach a letiskách, tá kontrola sa väčšinou robí rutinne a prebieha bezproblémovo. Predsa len je tu viacero víziev a problémov, ktoré ohrozujú základné ľudské práva cestujúcich. A je to v takých piatich oblastiach, ktoré sme identifikovali, kde je možné veci zlepšiť. A k tým sme dali aj odporúčania, ktoré majú zvážiť príslušné orgány. Prvá oblasť sa týka dôležitej otázky potreby ľudí, medzi, ľudí, ktorí požadujú medzinárodnú ochranu. K tomu sa vyjadrím neskôr. Druhá oblasť sa týka otázky prístupu k informáciám a možnostiam odvolať sa. E, po tretie je to otázka e, dočasného zastupovania detí, predovšetkým detí, ktoré cestujú bez prievodu, po štvrté rešpektovanie súkromného života, ochrana osobných údajov a po piaté podmienky počas dočasného zadržania. Na ďalšej prísvitke uvidíte, čo sa týka prístupu k možnosti medzinárodnej ochrany. Tu sme zistili, ako výzvu či problém je jednoznačnosť toho, čo predstavuje indíciu podať žiadosť na medzinárodnú ochranu. Zistili sme, že v určitom počte prípadov, a podľa nás ich bolo priveľa, ak niekto napríklad povedal, Obávam sa, že keď sa vrátim, tak ma zabijú a nepovie som politický utečenec a žiadam o azyl, že toto nebolo dostatočne e, poňaté a nešlo o automatické posunutie tej osoby e, a vybavenie azylovej žiadosti s ňou. To je dosť dôležité. Takisto z tohto prieskumu sa ukázalo, že nie všetci cestujúci príslušníci tretich e, krajín vystupovali individuálne, aj keď tu boli jasné znaky potreby ochrany. E, boli tu určité slubné osvedčenia, predovš- pardon, postupy pre všetkým, čo sa týka špecializovaných tímov na letisku vo Frankfurte, ako aj na polsko-ukrajinskej hranici. Tam sme takisto našli dobrý postup, e, kedy ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, boli sa s nimi patrične naložilo a viete, že za posledného pol roka takých ľudí bolo veľa. Na tejto prísvitke je znázornené to, čo som práve povedal že len ak ľudia jednoznačne povedali, som utečenec, tak sa to vnímalo ako e, potreba v 68 prípadoch posunúť ľudí na azylové konanie, avšak v ďalších prípadoch to nerobila hraničná polícia, ak to nebolo tak explicitne povedané ten počet je ešte nižší na pozemnej hranici. Iba 64% reagovalo na takéto požiadavky, ktoré neboli jednoznačne formované typu som utečenec a 70% ktorých, ľudí, ktorí sme hovorili, povedali e, vyslovene, že by nepodnikli žiadne kroky pri takomto nejasnom vyjadrení. Druhá vec, o ktorej sme chceli hovoriť a ktorú si myslíme, že je potrebné zlepšiť, to je prístup k informáciám. Tu sme identifikovali také tri hlavné problémy či výzvy. Poprvé, systematické poskytovanie informácií o účele a postupe určitých kontrol, predovšetkým toho druhého stupňa, to znamená po tej prvej kontrole, ak sa zistí potreba zo strany hraničných orgánov spraviť druhú kontrolu, vo mnohých prípadoch nebolo patrične oznámené ani účel, ani postup. A podľa Schengenského hraničného kódexu článku 7 je to povinnosť. To isté platilo aj o prípadoch, keď niekomu bol odmietnutý vstup do krajiny a tu sme zistili, že nie vo všetkých prípadoch boli jasne poskytnuté informácie ohľadom možnosti získať právnu pomoc a napadnúť takéto rozhodnutie. Po druhé, efektívny prístup organizácií, ktorí poskytujú právne poradenstvo a tlmočenie, čo nie je automatický prístup alebo prístup k takýmto službám nie je automaticky zaručený na všetkých e, hraničných priechodoch, kde sme robili prieskum. Takisto jazykový problém. Ako si viete predstaviť, bráni efektívnej komunikácii medzi príslušníkom hraničnej policie a štátnym príslušníkom tretich krajín Videli sme, že menej ako polovica pracovníkov na letiskách a pozemných hraničných priechodoch sa vyjadrilo v tom zmysle, že by poskytli informáciu o účele a postupoch. Menej ako polovica z nich. Čo sa týka prípadov odmietnutia vstupu do krajiny, zistili sme, že mnohí pracovníci neposkytnú informácie o možnosti právnej podpory. A to si viete predstaviť, že to je jedno zo základných ľudských práv. Ak chcete vstúpiť do nejakej krajiny a tento vstup vám bol zamietnutý, posledná vec sa týka prístupu organizácií, ktorí poskytujú pomoc prístup do tých e, e, priestorov s obmedzeným prístupom. Niektorý od, do, niektorým bol odmietnutý prístup k určitým skupinám, či už ľuďom, ktorým bol zamietnutý vstup, alebo žiadateľom o azyl, napríklad UNHCR, alebo e, výbor e, prevencie pred mučením. E, Robili sme to v Ríme na Fimočino letisku. Tam je informačná kancelária, ktorá poskytuje informáciu, pomoc a tlmočenie e, príslušníkom e, tretich krajín, žiadateľom o azyl, ale aj e, cestujúcim, ktorým bol odmietnutý vstup do krajiny. Poďme ďalej na tretiu oblasť, ktorú Európska agentúra pre ochranu ľudských práv na základe svojho výskumu považuje za problematickú. Týka sa zraniteľnej pozície detí cestujúcich bez sprievodu. Tu sme zistili, že nie vždy sú efektívne zabezpečené postupy v tých krajinách, kde sme zisťovali v čase tzv. druhotnej kontroly, keď e, sú prijaté rozhodnutia. A mali sme pocit, že v tejto fáze je potrebné mať nezávislého zástupcu, ktorý by bol prítomný a ktorý by zabezpečil ochranu najlepších zájmov dieťaťa. To znamená žiadny pohovor s príslušníkom hraničnej polície pri druhej, druhotnej kontrole bez toho, aby toto dieťa malo aspoň dočasnú, dočasný sprievod na amsterdamskom letisku v Skipole sme zistili dobrý postup. Tieto deti všetci idú do nejakej príjmacej miestnosti a tam je niekto, kto sa o nich postará a dohliada nad ich pohovorom s policiou. Ďalšia vec, ktorá nás trápi, je citlivosť deti vieme z prieskumu príslušníkov hraničnej policie, že majú obmedzenú odbornú prípravu, čo sa týka zaobchádzania s deťmi. Takisto e, nám povedali, že majú záujem a radi by mali lepšiu odbornú prípravu na to, ako zaobchádzať s citlivými deťmi, ktoré sami cestujú. Tu máme osvedčené postupy v Spojenom kráľovstve, pre všetkým na letisku v Manchestri. Tam sme robili prieskum. A tu imigrační úradníci sú vyškolení na tom, ako identifikovať a komunikovať a ako ďalej naložiť s deťmi. A každá, každá e, služba na hraniciach, každý tým má aspoň jedného, kto je vyškolený v tejto veci. Štvrtá oblasť, rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov. Zistili sme, že nie všetci príslušníci hraničnej policie informujú cestujúcich o postupe čo robiť, keď sa im odmietne vstup na základe údajov, ak cestujúci má o to záujem. E, keďže tu vysoká miera chybovosti šengenského informačného systému a vízového informačného systému, ktorú nahlásili príslušníci hraničnej policie, oni sami povedali, že je tu pomerne veľké percento chybovosti týchto dvoch databáz a Takže rozhodnutie na základe údajov v databáze je podstatné a má dopad na ochranu ľudských práv osob. Ďalšou výzvou je obmedzená dostupnosť e, profesionálnych tlmočníkov. Pýtali sme sa úradníkov, či sa budú spoliehať na iných cestujúcich v prípade, že nejaký cestujúci má komunikačný problém. A väčšina pracovníkov povedali na takmer všetkých z piatich letísk, a ukážem to na ďalšej priesvitke, to je 67% v priemere, sa jednoducho spoliehajú na ďalších cestujúcich ako tlmočníkov a to má jednoznačné dopady nielen pre kvalitu komunikácie, vrátanie identifikácie potrieb ochrany, ale aj e, pre otázku ochrany osobných údajov. To je problematické predovšetkým vzhľadom na obmedzenú odbornú prípravu, ktorú majú príslušníci hraničnej policie v oblasti ochrany osobných údajov. 65 pracovníkov na letisku povedal, že nemajú vôbec žiadne vzdelanie o tomto a podobné percento bolo aj na pozemných hraniciach. Po piaté, posledné, problém pohľadu našej agentúry sú podmienky počas dočasného zadržania. E, pomerne na mnohých hraničných prieschodoch, kde sme robili prieskum, sme zistili, že to je problém. Dostupnosť vody a jedla, prístup k toaletám a e, miesto, kde si ľudia môžu odpočinúť, kým čakajú na ďalšiu kontrolu alebo návrat. Potom je to zaobchádzanie so zraniteľnými osobami. Deti, boli umiestnené v zariadeniach e, pre dospelých, e, ženy museli stráviť čas v miešaných priestoroch, kde nemali možnosť sa zamknúť. Po tretie, komunikácia s vonkajším svetom je obmedzená, ak E, štátny príslušník tretej krajiny musí odovzdať svoj mobilný telefón a nemá prístup k svojim telefónnym číslam. Samozrejme to e, robí problém, nemôžu si zorganizovať dokumenty, nemôžu sa nakontaktovať e, na advokáta alebo na niekoho, koho by chceli poprosiť o pomoc. Máme osvedčenú prax z manchesterského letiska, kde ľudia, ktorí sú dočasne zadržaní, v takomto priestore dostanú mobilný telefón, do ktorého môžu dať svoju SIM kartu a teda majú prístup k telefónnym číslam a môžu sa spojiť s ľuďmi, ktorí môžu pomôcť zorganizovať a pripraviť potrebnú dokumentáciu. A na záver následné aktivity, ktoré naša organizácia zvažuje spolu s partnermi, predovšetkým s Frontexom, kde zvažujeme zorganizovať E, spoluprácu, čo sa týka príručky o deťoch. Frontex má takúto príručku, potom je tu spolupráca s ďalšími agentúrami v oblasti vnútra spravodlivosti ako Europol či CEPOL. Tu by sme ich chceli veľmi prakticky zapojiť do následných činností a zvážiť spoločne ktoré z tých odporúčaní spravíme, môžu spadať do ich kompetencie. Budeme naďalej poskytovať vstupné informácie do šengenských hodnotení a od budúceho roka spustíme významný projekt o biometrických údajoch, kde budeme zvažovať aspekty ochrany ľudských práv, ktoré súvisia s biometrickými identifikátormi, ktoré sa stále viac e, zbierajú a používajú na hraničných prechodoch. Pán predseda, to je všetko, čo som chcel povedať a možno ešte na záver za seba. Chcel by som vás upozorniť aj na pomerne komplexné závery konferencie, ktoré boli vypracované a dúfam, že neskôr ich dostanete, budete môcť dostať k dispozícii. Okrem iného sa týkajú aj otázky kontroly na hraniciach a potreby prístupu na základe ochrany ľudských práv, e, čo sa týka kontroly hraníc, vrátanie spolupráce s tretími štátmi. Na tejto konferencii bolo 300 ľudí z praxe, zo pár expertov z vlád, medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie, akademická obec a chcel by som vás požiadať, ak budete mať čas, prečítajte si závery tejto konferencie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz eh, mm, by som dala slovo komisii a Frontexu. First commission. No, you don't have... Aha, nie, neželáte si? Dobre, nemusíte. Takže Frontex, chce sa Frontex vyjadriť? Možno len tak v rýchlosti? Že poslanci sa chcú toľko, my na niečo opýtať. Ďakujem pekne. Ja tu zastupujem Frontex. Konkrétne mám na starosti základné práva. Chcem sa poďakovať agentúre. Ďakujeme agentúre pre základné práva za e, veľmi, e, veľmi dobrý výskum, ktorý doplňa prehľad z minulého roka ohľadne vonkajších hraníc my sme to všetko veľmi pozorne preštudovali a pre tie časti, ktoré sú platné aj pre náš mandát a pre naše operácie, tak tam sme sa snažili e, toto všetko zohľadniť a rovnako e, aj pre letiská. A ako ste už povedali, v niektorých prípadoch ešte nebude e, potrebné a nebude existovať žiadny mechanizmus, e, ktorý ohľadne medzinárodnej ochrany aj v prípade, že tam bude prítomná nejaká forma zraniteľnosti. Berieme do úvahy nedostatok jasných a užívateľsky ústretových pokynov, je potrebné povzbudzovať viac pre, pre, proaktívny prístup zo strany pohraničníkov pri aktivizácii týchto vecí. Zahájili sme diskusie aj s úradom Vysokého komisára, Vysokého komisára pre utečencov. Dúfame, že ukončíme aj túto prácu tak, aby sme mali k dispozícii azylový zákon pre všetkých žiadateľov o azyl a pre všetkých ľudí v praxi, ktorí e, s, e, s týmito žiadateľmi o azyl dochádzajú do kontaktu vrátane pohraničníkov. Ďalej ochrana detí, identifikácia ohrozených detí už na hraniciach. Tento projekt je momentálne vo finálnej fáze pre letiska, ale považujeme za potrebné rozšíriť tento projekt aj na pozemné a námorné hranice. Teraz sme dokončili krátku spoločnú operáciu vo vzťahu k tej príručke identifikácie ohrožených detí na niektorých európskych letiskách, na niekoľkých letiskách. Bola to úžasná spolupráca, pretože to bola kombinácia práce colníkov, pohraničníkov s expertami z oblasti ochrany ľudských práv. E, bolo to veľmi zaujímavé, vzniklo tu také skutočné partnerstvo a myslím si, že to môže slúžiť ako model aj pre budúcnosť a budúcu spoluprácu, najmä v takýchto citlivých otázkach, ktoré súvisia s ľudskými právami. A je tu ešte niekoľko ďalších otázok, ktoré súvisia s týmto školením vrátane potreby e, lepšie zladiť základné e, práva, a to nie, ktoré treba zladiť napríklad právo na školu, ale to nie len pre deti, ale vlastne týka sa to e, celkovej celej oblasti azylového práva a všade tam, kde ide o profily pohraničníkov na rozličných e, hraničných e, prechodoch, či už ide o prezo, pozemné prechody, letiska alebo námorné. Ďakujeme, budeme v našej práci pokračovať s vašou podporou. Ďakujeme pekne. Teraz sa obraciam na poslancov. Takéto štúdie si vyžadujú obrovský kus práce, monitorovanie letisk, viem to veľmi dobre, pretože tu Máme poslancov, ktorí poznajú konkrétne prípady ľudí, ktorí boli zastavení na letiskách, e, ktorí nemali dodržené svoje práva, e, boli im upreté ich základné slobody, taktiež čo sa týka detí, ktoré sa dostali do ťažkosti celkom iste. E, teda všetci chápeme, že toto sú tie najzložitejšie prípady. Vypracovanie správ iba z niektorých vybraných letísk, to je naozaj veľmi zložité Vieme to preto, že to niekto vlastne predtým nikdy neurobil ešte. Teda už len za ten samotný pokus si zaslúžite veľkú pochvalu. Ja by som spustil diskusiu tým, že sa vás opýtam na otázku ľudskej dôstojnosti a upretia slobod. Vyjadrili ste sa k dohovoru, k charte základných práv, Hovorili ste o tom, čo sa stane, keď sa osoba dostane do ťažkosti, keď je zadržaná a tak ďalej. Poslanci si možno všimli, že došlo k takýmto prípadom, možno ich oslovili konkrétne osoby, ale myslíte si, že sú možné aj rôzne nápravné nástroje v rámci legislatívnej európskej úrovni, a pritom na, európsk, na národnej úrovni mnoho európskej legislatívy, ktorá chráni občanov mimo hraničných prechodov. A pritom sú tam rôzne výnimky. Teda znamená to, že legislatíva proti diskriminácii je v podstate diskriminantnejšia na letiskách a prístavoch, napríklad čo sa týka Eh, rasovej legislatívy vo veľkom členskom štáte, toto by sa eh, neuplatňovalo na letisku. A to preto, eh, že je to zóna, v ktorej si um, pohraničný pracovník môže vlastne robiť, tak povediať, čo chce. Chcem sa opýtať, či sa ste aj toto analyzovali vo vašej štúdii. Ide totiž o to, že keď osobu zastavia, prehľadajú, môže sa toho stať naozaj veľa. Ja som si tieto správy prečítal a o čo viac sa hovorí o dohovore, o charte, v skutočnosti osoby, keď sú zadržané na letisku, sú prehľadávané, keď e, sa musia vyzliecť. Je to naozaj e, veľmi nepríjemná situácia. Chcem sa opýtať, či ste sledovali aj národné ustanovenie v legislatíve. Konkrétne nedávno došlo v Polsku k prípadu keď e, e, bol muž viackrát požiadaný, aby si um, sňal svoj turban a robili to hraniční policajti, tak povediace, na schvál, aby ho za každým ponížili. Tento prípad sa potom riešil na súdnej úrovni a žiaľ prehral. Mm, teda nedočkal sa nápravy. Pýtam sa na to preto, že síce tieto správy sú naozaj vynikajúce, ale národná legislatíva umožňuje do istej miery dostatočnú mieru ponižovania ehm, takýchto cestujúcich na letiskách zatvára mm, predtým oči a neexistuje v podstate žiadna náprava. Veľmi ma to znepokojuje. A chcem sa opýtať, či na to máte vy nejaký konkrétny názor, pretože v národnej legislatíve je situácia ehm, iná, keď sa pristupuje diskriminačne To znamená, že sa tým pokrýva napríklad aj azyl, práva deti a tak ďalej. Ďalej nasleduje Timothy Kirkop. Je zaujímavé, pán predseda, že nadviažem práve na to, čo ste povedali, pretože to považujem naozaj za dôležité. Ja sa na to pozriem z druhej strany, ak dovolíte, pretože úlohou hraničnej kontroly a colníkov eh, je plniť povinnosti, ktoré vôbec nie sú jednoduché. Myslím, že by mali existovať etické kódexy. E, zaujalo ma, že manchesterské letisko bolo súčasťou tejto štúdie. Nie, je to jedno z najvýznamnejších letisk e, v súvislosti s pristahovalstvom. V každom prípade je to letisko, cez ktoré prichádza do Británie množstvo pristahovalcov. Je tu e, istá medzera v právnej štruktúre. A mňa trochu znepokojuje, že v správe sa hovorí, že hraničné kontroly môžu byť nepriateľské, môžu byť e, slovne e, veľmi nepríjemné, ale je v tom podľa mňa veľká miera subjektivity. Je to predsa vec názoru. Ja poznám mnoho prípadov, v ktorých sa tvrdilo neskôr v rámci právneho konania, že údajne sa s nimi e, zaobchádzalo prístojne. A po analýze sa ukázalo, e, že došlo k nedorozumeniu alebo možno daná osoba chcela využiť toto obvinenie z nepriateľského postoja, aby trošku získali návrh v právnom konaní, ale samozrejme nemôže sa spustiť súdne konanie, kým je daná osoba prijatá v právnom systéme danej krajiny. A keď ste na letisku, neboli ste eh, pustení do krajiny, či už ste žiadateľ o azyl alebo riadny presťahovalec podľa všetkých pravidiel, ste v ťažkostiach, pretože neexistujú eh, možnosti, ako vás správne pokryť. Podľa mňa je to eh, naopak, je to potrebné, pretože tu ide naozaj o to, či pripustíme danú osobu do krajiny a preto daná krajina by si mala sama stanovovať svoje pravidlá, ako k tomu bude pristupovať. Podľa mňa je tu veľká miera nejasnosti. Teda ja chcem vašu správu oceniť, e, aj prácu, ktorú ste do nej vložili. Myslím si predsa len, že niektoré pasáže sú dosť e, nereálne. E, niekde tvrdíte, že je potrebná taká miera úcty, ktorá v bežnom svete, v akom žijeme, sa veľmi ťažko dá zaručiť Dúfam, že štandardy, a viem, že štandardy na letiska v Veľkej Británii sú e, vo všeobecnosti veľmi vysoké, viem, že etické kodexy existujú, že sa sleduje, ako sa pristupuje k ľuďom, najmä k deťom, a tu súhlasím naozaj s vami, že by sa k nim mali pristupovať inak. Nie všade sú e, štandardy e, také dobré, ako by mali byť, je potrebné ich zlepšovať, ale kompetencie, podľa mňa, a právne dopady by sa mali o mnoho lepšie vyjasniť. Ďakujem. E, Isté, že sú tu rozdielnosti medzi členskými štátmi. E, čo sa týka prostredia na letisku a mimo letiska, je tam potrebné vytvoriť bezpečnostnú zónu. Druhá otázka sa týka konzistencie medzi prístavmi a letiskami. To, čo sa stalo v Polsku, ja tu nechcem nejako obviňovať Polsko, možno to, čo sa tam udialo, je odlišné od toho, čo sa deje v Nemecku napríklad, ale Zároveň je tu relevantná otázka konzistentnosti medzi letiskami a prístavmi v jednotlivých štátoch. Sú tu náznaky totiž, že postupy sú veľmi výrazne odlišné na letiskách a v prístavoch v jednotlivých členských štátoch. To je však trochu iná téma. Ďalej nasleduje pani Sipel. Ďakujem. Možno by ste mi najskôr dovolili krátku poznámku o výsledkoch konferencie o základných právach, kde ste hovorili o prístupe, ktorý bude vychádzať zo základných práv v boji proti pašeráctvu. Čo sa týka hraničných kontrol, problémy, o ktorých hovoríte, mm, mi vkladajú do otázku, prečo? Keď neexistujú vhodné miestnosti, keď neexistuje možnosť eh, tlmočenia prekladu, keď personál nie je vyškolený eh, v tom, ako má pristupovať deťom. Prečo? Prečo je to tak? Je to preto, že príslušné a kompetentné orgány sa neuvedomujú, že by mali prevziať isté úlohy, alebo eh, je to chýbajúca ochota investovať dostatočné prostriedky na zvýšenie kvalifikácie personálu. A ďalej e, ďalšia otázka. Chcem sa opýtať, či e, príslušné orgány sú ochotné uskutočniť zmeny e, na organizačnej úrovni alebo vo finančnej oblasti, aby tieto veci napravili. Ďakujeme. Ďalej. Juan Fernando. Ďakujem, pán predseda. Moja otázka nadviaže na to, čo už povedali kolegovia predo mnou, pretože si všetci si ceníme úlohu Agentúry pre základné práva vo fáze analýzy, a poskytovania podrobného prehľadu o tom, čo sa presne deje aj na pevnine, na letiskách, prístavoch a tak ďalej, čo sa týka dodržiavania základných práv. Ale všetci veľmi dobre vieme, že je tu problém v komunikácii, jasne sa ukazuje, že milióny európskych občanov, ktorí cestujú, prekračujú hranice v rámci EÚ, a pravidelne, niektorí dokonca každý týždeň, dokonca my tu v Európskom parlamente takmer dennodenne um, absolvujeme rôzne kontroly na hraniciach, ktoré sú spojené s istými nedostatkami v oblasti základných práv. Niektorí z nás sú vzdelaní v právnej oblasti, poznáme, čo je za tým, ale milióny ľudí okolo nás to nevedia. Nevedia, aký právny štandard oprávňuje takýto prístup na letiskách, nevedia, či dochádza k diskriminácii, k profilácii, aby sa kontrolovali vo väčšej miere niektorí jednotlivci a menej iní. Taktiež nevedia, ako majú reagovať, či sa môžu dožadovať nápravy alebo nie. Teda je to problém s komunikáciou. Ja chcem sa opýtať, čo podľa vás by sa mohlo urobiť, s tým, aby sa veci napravili v tejto oblasti. Aby sme dali verejnosti najavo, že existuje Európska charta základných práv, ktorá by im v takéto situácii mala pomôcť. Ako môžeme my tu v Európskom parlamente pomôcť celej veci, aby sa vytvoril súhrný právny štandard, ktorý by zabezpečil, že národné e, orgány budú dodržiavať európske e, štandardy, že budú národné štandardy v súlade s európskymi a že sa naozaj bude dodržiavať právna záväznosť týchto úprav a tiež ako môžeme zabezpečiť, že ľudia, ktorí sa venujú operačnému uplatňovaniu tohto systému na kontroly bezpečnosti si plne budú uvedomovať, že sú tu otázky spojené so základnými právami, ktoré s tým súvisia. Podľa nášho vnímania totiž väčšina agentov eh, súkromných bezpečnostných služieb, eh, ktorí sú najímaní, aby vykonávali tieto kontroly, vôbec eh, nevedia, čo robia, len sa držia inštrukcií a pokynov. A keď sa odvážite poukázať na právny problém, keď upozorníte na to, že sa nie celkom dodržiava ľudská dôstojnosť, čo je napokon zakotvené v, v charte základných právach, E, jednoducho povedia, že nevedia, o čom hovoríte, že sa len držia svojich pokynov a že máte dodržiavať e, pravidla tak, ako všetci ostatní. Tu sa, sem sa postavte, nedotýkajte sa svojej batožiny. Takto sa k vám správajú. Ako môžeme toto nejakým spôsobom ovplyvniť? Aj keď isté, že vaše štúdie si veľmi ceníme. Nedáva nám to tento praktický náhľad. Ďakujeme. Myslím, že sa vraciaš späť k svojej skúsenosti z letiska um, Kennedyho v New Yorku. Myslím, že si mi hovoril o tej príhode, keď si sa vrátil z New Yorku. Vysvetlil si to naozaj veľmi trefne. E, ďalej nasleduje pán Drevo Daniel. Pani. Yeah. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za tieto veľmi zaujímavé správy, ktoré upozorňuje na nedostatočne známe aspekty kontroly vonkajších hraníc a zdôrazňuje sa tam aj bezpečnostná e, dimenzia, ako aj rešpektovanie základných práv. E, je to veľmi dôležité, aby sme chránili e, dôstojne z občanov, aby sme mali prístup k dokumentom a aby sme eliminovali rizika Sformulované odporúčania sú veľmi presné a dúfajme, že sa skoro pretavia do konkrétnych akcií. Ako členské štáty a komisia prijali tieto návrhy? Už sa zaviazali niektoré z nich zaviesť do praxe? Alebo E, e, zamýšľame sa aj monitorovaním aplikácie týchto záverov, ako chceme e, postupovať v šengenskom priestore a ako my, poslanci, môžeme využívať lepšie výsledky týchto štúdií v našej legislatívnej činnosti. Ďakujem. Thank you very much, but uh, see... Ďakujeme. To, čo súvisí s otázkou Juana, je, že tu e, dochádza naozaj k porušovaniu základných práv. Ďalej pani e, Svenberg. E, tack för ordet och tack för en intressant presentation. Och jag... Ďakujem, ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. Áno, súvisí s tým mnoho rôznych ťažkostí. Chcem poznamenať, že Využívame rôzne systémy výmeny informácií, VIS, CIS-2 a tak ďalej, taktiež v súvislosti s tým, ako Frontex vykonáva svoje kontroly a taktiež sa snažíme plne a prísne dodržiavať nariadenie Dublin 2. Chcem sa opýtať, či e, sú k dispozícii nejaké štúdie o tom, ako nariadenie Dublin sa dodržiava v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem. Ďakujeme. Zdá sa, že to je všetko zo strany kolegov. E, nech sa páči, dávam vám slovo a ešte raz sa chcem poďakovať za veľmi zaujímavú správu. Um, chairman, starting with your very own question. Začal by som, pán predseda, vašou otázkou o strate slobody, najmä na hraničných um, kontrolných miestach. My sme k tomuto ne robili žiadne konkrétne prieskumy, ale hraničný e, kódex e, Schengenu sa vzťahuje práve na tieto hraničné kontroly a podľa neho sa má pristupovať e, k cestujúcim dôstojne. Teda v každom prípade o tom nie sú žiadne pochybnosti. My sa v našich výskumoch sústredujeme na to, že keď došlo k zadržaniu osôb, keď im bola Mm, upretá ich sloboda, aby vedeli aspoň, prečo sa to stalo a aby im bol poskytnutý prístup k právnej pomoci a aby mali k dispozícii dostatok informácií o svojej situácii. A tu sme e, sa dozvedeli, že rozhodne nie vo všetkých prípadoch im boli e, poskytnuté dostatočné informácie Ehm, tiež eh, ste sa pýtali na etnický ehm, profil. Ehm, my sme toto zhrnuli aj v našich dotazníkoch. Ako som povedal, 400 z nich vyplnilo tento dotazník. Eh, to je dobrá vzorka. Vidíte to v prílohe našej správy. Pýtali sme sa ich na to, ako sa profilujú a celkovo sme nezaznamenali žiadne e, systematické nedostatky v profilácii, avšak sú tu e, náznaky možnej diskriminácie a pasažieri, ktorých sme sa pýtali, a tvrdili, že e, došlo k diskriminácii v druhej fáze kontrol. Čo sa týka etnickej, e, etnického pôvodu a profilácie, už v roku 2010 sme e, vydali E, túto správu o etnickej profilácii, ako e, jej predchádzať. To sa zameriavalo práve konkrétne na úradníkov, ktorí vykonávajú e, hraničnú kontrolu. Ešte stále je to aktuálne. Odporúčili sme Frontexu, aby sa to využívalo v čo najväčšej možnej miere a aby to využívali najmä vo fázach školení svojich pracovníkov. Teraz by som prešiel k otázke pána Kirkopa. Um, museli sme prejsť na mančesterské letisko, pretože sa to ukázalo ako najdôležitejšie. Samozrejme, mm, mm, pôvodne sme chceli robiť výskum na e, e, letisku Heathrow, ale tam sme žiaľ nedostali povolenie na vstup. Um, teda pôvodne sme to chceli, ale nepodarilo sa to, tak sme e, nakoniec robili e, výskum na manchesterskom letisku. Toto letisko je tiež relatívne veľké a poskytlo nám tiež dostatočnú vzorku. Čo sa týka niektorých ďalších vyjadrení, myslím, že v e, súhrne naše správy sa hovorí, e, že síce väčšina kontrol prebieha s dodržaním úcty, e, dochádza tam taktiež k nesprávnemu slovnému vyjadreniu a to sa stáva v rôznych fázach kontroly to nesúvisí možno eh, tak so zlým zámerom um, eh, príslušníkov hraničnej kontroly. Ide tu skôr o jazykové prekážky, povedal by som. Taktiež sme e, našli mnoho pozitívnych príkladov, e, keď sa hraniční úradníci správajú naozaj mimoriadne priateľsky a prekračajú svoje povinnosti. E, dokonca niektorí e, im z vlastných peňazí, teda týmto zadrženým osobám z vlastných peňazí kúpili vodu. Ehm, teda neprevládá rozhodne negatívny postoj. V každom prípade je dôležité neustále pamätať na dodržanie práv na komunikáciu a pristupovať k ľuďom dôstojne tým, ktorí sú v zraniteľnej situácii. Pani Sipel sa pýtala, na to, prečo nie je väčšie povedomie o právach a prečo nie je väčšia ochota zlepšiť situáciu a dodržiavať štandardy, ktoré sú uvedené napríklad v Schengenskom hraničnom kódexe. My sme v našom eh, dokumente, konkrétne v prílohe, uviedli, že keď sme sa napríklad pýtali eh, eh, príslušníkov konečnej kontroly, či majú záujem o ďalšie školenie, konkrétne v otázke 38, dostali sme mnoho pozitívnych reakcií v tom zmysle, že sa vyjadrili, že nevedia príliš veľa o právach detí, o ochrane údajov a tak ďalej a veľmi radi by získali ďalšie školenie v tomto smere. a to, či orgány sú e, ochotné investovať e, do takýchto školení, tu môžem naozaj e, s potešením odpovedať, že sa snažíme diskutovať o tom aj s kolegami z CEPOLu mm, v rámci EASO a Frontexu. Možno to napokon predsa len súvisí s vhodnou formou školenia a informovanosti pracovníkov hraničnej kontroly. aby si uvedomovali, e, že musia citlivo pristupovať k ľuďom, ktorí sú v takéto zraniteľnej situácii. Pán Aguilar. Máte pravdu. E, je tam naozaj veľmi nízke povedomie o právach jednotlivca. Toto sme e, zistili zo všetkých e, našich e, štúdií. V roku 2008 sme vykonali rozsiahlu štúdiu o diskriminácii menšín a už vtedy sme skonštatovali, že je tu veľmi nízke povedomie o právach. Chcem vám povedať niekoľko praktických bodov. Poprvé, Európska agentúra pre základné práva čoraz viac vydáva rôzne súhrny pokynov a sú to naj, e, tak povedať, najpredávanejšie naše produkty, aj keď ich nepredávame samozrejme. Mm, Slúžia e, právnikom, obhajcom, ktorí pomáhajú zraniteľným osobám, alebo aj priamo orgánom, nielen čo sa týka e, etnickej profilácie, ale napríklad aj čo sa týka rôznych aspektov utečeneckého práva, práva ochrany údajov. Tu sme zverejnili tieto zborníky a musíme priznať, že už sme zaznamenali aj pozitívne príklady e, konania. Ale zároveň sú tu aj členské štáty, ktoré e, absolútne nepoznajú e, základné pravidlá, teda naozaj sú tu obrovské rozdiely. To, čo je na jednom letisku jednoduché, je niekde úplne zložité. Myslím si, že jednotlivý Jednoduchým riešením je šíriť tieto najlepšie postupy eh, v členských štátoch, napríklad čo sa týka zločinov z nenávistí. Mm, s týmto cieľom sme vytvorili pracovnú skupinu, kde sa snažíme diskutovať a šíriť eh, informácie a praktiky, eh, ktoré sa už zaviedli v niektorých členských štátoch. Teraz prejdem k otázke pani Remondalo. My sa snažíme prispievať k vyhodnocovaniu šengenského systému. Je to proces, ktorý čoraz viac agentúra FRA má spolu vytvárať. Myslíme si, že je pozitívne, že sa máme zapájať do tohto procesu. Žiadajú nás o náš názor aj v všeobecnosti k štruktúre týchto hodnotení, ako by sa mali eh, merať eh, konkrétne formy dodržiavania základných práv alebo taktiež eh, pomoci na základe šenkenského systému. Obávam sa, pán predseda, že pokiaľ ide o poslednú otázku k naredeniu Dublin, k tomu naozaj nemôžeme veľa povedať pretože táto štúdia sa nezameriavala nejako podrobne na tento konkrétny bod. Teda, ak dovolíte, nechcel by som povedať niečo, čo nie je podložené konkrétnymi poznatkami a zisteniami e, z tejto štúdie. Dobre. Myslím, že týmto sme uzavreli tento bod. Chcel by som ešte zopakovať e, to, čo som povedal na úvod a síce, že chcem poďakovať celému týmu agentúry pre základné práva za to, že ste sa pustili do takéhoto veľmi zložitého zhromažďovania e, informácií o údajov z letisk. Je to naozaj mimoriadne zložitý mm, proces profilácia, taktiež e, dôstojnosť. Toto sú dosť nejasné koncepty, ale o to užitočnejšie je to pre náš výbor. A z otázok kolegov vidíte, že naozaj nám veľmi záleží na týchto témach. Som rád, že sme to zaradili na program. Som rád, že ste eh, nám poskytli túto štúdiu, že ste ju vypracovali. Nie som až také presvedčený o tom, že to, čo sa deje v súvislosti so šengenskými pravidlami, eh, či to naozaj poskytne dostatočnú ochranu našim občanom na letiskách. Eh, jednoducho nie sú dostatočne chránení, ale to neznamená, že budeme mekí v otázkach bezpečnosti a požiadaviek je tu rozhodne potreba chrániť ľudskú dôstojnosť e, u tých najslabších a najzraniteľnejších. Z toho, čo som vyčítal z vašej správy, mm, sa necítim veľmi uistený, že sme naozaj schopní chrániť našich občanov. Isté, že bezpečnosť je jedna vec, ale nesmie fungovať na úkor pravidiel a konzistentnosti e, na letiskách. V každom prípade budeme sa tomu venovať aj naďalej. Prejdeme teraz ďalej k ďalšiemu bodu na programe. Všimol som si, že sme mali naplánované hlasovanie e, na 12.15, ale možno e, vďaka tomu, že sme získali istý čas, by sme mohli hlasovať aj skôr. Teda možno sekretár by mohol informovať e, prípadných záujemcov o účasť na hlasovanie, aby prišli možno aj skôr ako o 12.15. Vidím, že um, vaša reč tela vás e, prezrádza, že ty nie ste veľmi nadšení. Dobre, tak necháme to hlasovanie na 12.15. Um, mm, ďalší bod na programe je prezentácia komisie o 6. E, dvoročnej správe o fungovaní šengenského priestoru. Um, v novembri komisia schválila túto šiestu správu o fungovaní šengenského priestoru, e, ktorá pokrýva obdobie od 1. maja do 30. oktobra. Pán Nielsen, v mene komisie, dostáva slovo, nech sa páči. Much, uh, the... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za eh, možnosť tejto krátkej prezentácie správy, ktorú Európska komisia prijala minulý týždeň. Je to správa, ktorá hodnotí stav e, šengenskej oblasti hodnotenie vychádza z faktov, e, zistujeme, ako funguje šenkenský priestor a chceme dať základ diskusii o tom, ako tento priestor funguje. Správa sa týka všetkých oblastí šenkenského aky, teda správy vonkajších hraníc EÚ, rušenie kontrol na hraniciach vnútorných, e, Ide tu o obdobie od 1. mája do 1. októbra. Prezentácia je veľmi stručná, iba pár hlavných bodov. Keď pozeráme na vonkajšie hranice, tak vás asi najviac prekvapí, že najdôležitejšou témou je rekordný príliv utečencov z južnej námornej hranice, najmä ide o Taliansko a Grécko. Keď sa pozrieme na východnú pozemnú hranicu, tam je situácia pomerne pokojná a ukrajinská kríza zatiaľ neviedla k žiadnym zásadnejším e, tlakom na členské štáty, ktoré ležia na východe. E, táto situácia sa však môže veľmi rýchlo zmeniť. Pokiaľ ide o vonkajšie hranice, tak sme upozornili na diskusiu, ktorá v posledných mesiacoch prebiehala ohľadne toho, že kontroly na hraniciach môžu pomôcť vyriešiť otázku e, džihadistických bojovníkov, e, ktorí z Európskej únie odchádzajú bojovať do Sýrie. Samozrejme, že hraničné kontroly tento problém nevyriešia úplne. Ide tu o komplexný problém, ktorý treba riešiť komplexne, ale s členskými štátmi sme diskutovali o tom, ako si treba hraničný zákonník vykladať a myslím si, že sa nám v tomto smere podarilo dosiahnuť konsenzu. To dokazuje, že šengenské pravidlá sú dostatočne flexibilné na to, aby sa tento problém dal riešiť. Pokiaľ ide o vnútorné hranice, tak situácia v šengenskom priestore, bohužiaľ, a to musím povedať, e, v tejto oblasti nám ešte stále chýba pokrok v oblasti mapovania druhotného e, pohybu osôb, ktoré nemajú právo na pobyt v EÚ a presúvajú sa z jedného členského štátu do druhého. Už pred niekoľkými rokmi sme sa spolu e, s Frontexom snažili túto situáciu e, vyhodnotiť a zistiť, o koľko ľudí tu ide, ale zatiaľ veľa členských štátov Frontexu nepostihla, neposkytla pardon, dostatočné údaje na to, aby sme si o tom e, mohli vytvoriť predstavu. A ďalej tu máme tie členské štáty, ktoré znova zhruba na týždeň zaviedli kontrolu na svojich vnútorných hraniciach. Ako v minulosti ani teraz Európska e, únia e, nevidela dôvody k spochybňovaniu týchto opatrení. My však v správe hovoríme o tom, že spôsob, ako členské štáty oznámili zavedenie kontrol, nebolo pre nás e, úplne uspokojivé. Pokiaľ ide o jednotlivé kritéria, ktoré máme v šengenskom zákonníku, teda že to musí byť primerané a tak ďalej, to sú všetko veci, ktoré členské štáty v prípade znovu zavedenia kontrol musia e, riešiť. No a v súčasnosti máme, e, pokiaľ ide o hodnotenie, dobieha starý systém hodnotenia a zavádza sa nový systém. Myslím si, že prípravy na plné zavedenie nového mechanizmu prebiehajú dobre. Ide tu o rok 2015, teda ide tu najmä o tie e, tajné dokumenty. V roku 2015 budeme bežne hodnotiť belgickú, holandskú, Belgicko, Holandsko, Liechtensteinsko a Nemecko. To sa všetko týka šengenského aky. A okrem toho bude ešte mm, celá rada takých neohlásených návštev ohľadne kontroly vnútorných i vonkajších hraníc. A tieto prechody budú vyberané e, pomedzi všetkých členských štátov šengenského priestoru. V správe tiež konštatujeme, že bohužiaľ rada sa zatiaľ nerozhodla pre zrušenie vnútorných kontrol v prípade Rumunska a Bulharska. My však dúfame, že čoskoro k tomu dôjde. No a ešte k záverom správy. Na konci sme sa snažili poukázať na tri témy, ktoré by sme si radi hlbšie predebatovali a boli by sme radi, keby sa k tomu vyjadrila Rada a parlament. Poprvé, pripravenosť na vonkajších hraniciach ak sa situácia v budúcnosti zmení, sme na takúto zmenu pripravení? Majú členské štáty dostatočnú kapacitu na to, aby eventuálnu zmenu riešili? A po druhé, a to sa týka hlavných migračných tokov, otázka tu znie, že či máme v šengenskom priestore niečo, čo by sa malo zlepšiť alebo zmeniť, najmä v súvislosti s týmito migračnými tlakmi. Ak nechceme odpovedať na našu vlastnú otázku, ale pýtame sa, či sa to netýka iných oblastí, ktoré s touto problematikou súvisia, napríklad azyl alebo tretie krajiny, ktoré musia svoju činnosť posilniť. A tretia pragmatická otázka je, že by sme boli radi, keby sa aj členské štáty vyjadrili k používaniu e, vízového internetového systému v praxi. Radi by sme vedeli, aké majú v tejto oblasti skúsenosti. To je z mojej strany všetko a ja rád odpoviem na otázky poslancov a e, poslankyň. Ďakujem, táto stručná prezentácia bola veľmi E, obsažná. Vy ste položili veľa otázok ohľadne situácii je na východných hraniciach. My tu nemáme v súčasnosti príliš veľa poslancov na e, kladenie veľkých otázok, takže mi dovolte, aby som sa obrátil na jedného z expertov, pán Karlu Kueľu. E, vážený pán predseda, ja by som rád poďakoval za túto veľmi vyčerpávajúcu a detailnú správu, ktorá je naozaj veľmi dobre vypracovaná. Chcel by som zdôrazniť dve veci. Poprvé, e, číselné údaje, ktoré nám komisia zdôrazňuje, pokiaľ ide o nárast migrácie, bohužiaľ aj e, straty ľudských životov v Stredozemnom mori znamená, že a že Stredozemné more je čoraz dôležitejšie, pokiaľ ide o migračné e, toky, najmä teda ide o Taliansko, o Grécko a e, sú tu veľké straty, ale narastol aj e, počet žiadateľov o azyl. Chcem zdôrazniť, že Európska komisia to, čo konštatuje, je prispôsobené v rámci platných právnych predpisov na to, čo vlastne môžeme urobiť. Takže my nemusíme kvôli tomu prijímať nové zákony. To je veľmi dôležitá vec, pretože bohužiaľ pomerne často vidíme také populistické tlaky, ktoré zdôrazňujú alebo sa dožadujú potreby zmeniť pravidlá. A pritom e, nám stačí len ich správne aplikovať Schengenské pravidlá sú adekvátne, treba ich správne aplikovať, členské štáty ich musia dobre aplikovať. Chcem sa poďakovať komisii za to, že mm, predložila detailnú analýzu, do ktorej začlenila prípady e, dočasných e, znovu zavedení kontroly vnútorných hraníc, ako aj e, ich zrušenie. To dokazuje, že Európsky parlament mal pravdu, keď E, pri zmene šengenských pravidiel tieto kritéria začlenil e, do nového mechanizmu a do jeho hodnotenia. Pripomíname, že rada nebola až tak veľmi nadšená týmto tlakom z našej strany, ale my sme mali pravdu a teraz vlastne tento dokument komisie to potvrdzuje. Chcem privítať iniciatívu komisie, ktorá chce zaviesť priestupkové konanie voči členským štátom, ktoré ešte e, tú e, smernicu o návrate e, a readmisii neaplikovalo a neimplementovalo a takisto chcem poďakovať za prípravu nového systému Schengen Európskej dohody, ktorá začne v roku 2015 s novými hodnotiacimi správami. Chcem povedať, že Európsky parlament s veľkým záujmom očakáva správu o neoznámených kontrolách. Toto bola jedna zo žiadostí, e, kde sme najviac e, bojovali s radou a práve tieto neoznámené kontroly alebo návštevy umožnia tie najlepšie inovácie pri hodnotení e, fungovania šengenského systému. Chcem zdôrazniť, že pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, tak e, tu na vyriešenie situácie nezávisí od komisie, ale od rady. A pokiaľ ide o SIS, tak nie je tu len e, významný náraz jeho používania, pretože to potvrdzuje, že pôvodné informácie o tom, že e, je to dôležitý systém, sa potvrdili a že bezpečnostné problémy, ktoré v tejto súvislosti vznikli, nevznikli v súvislosti priamo zo SIS, ale na národnej úrovni. A preto je dôležité, aby členské štáty venovali väčšiu pozornosť e, vlastnej bezpečnosti, aby e, pravidelne vykonávali audit bezpečnosti a aby na tieto e, funkcie nenajímali privátne orgány, kde, ktoré nemajú dostatočnú mieru zodpovednosti. A takisto e, e, niektoré členské štáty majú zastarané informácie, ktoré už neplatia. A pokiaľ ide o vízovú povinnosť, tak tam chcem povedať, že a pripomenúť to, čo sme počuli pri e, predstavovaní agentúry o základných právach. E, s, e, s, signifik- e, v mnohých prípadoch pri e, hraničných kontrolách sa vyskytla veľká miera omylovosti. A e, to znamená, že my už teraz e, E, to sledujeme a potvrdilo sa to aj dnes tu, že tieto chyby pri zbere napríklad e, odtlačkov prstov e, znemožňujú alebo robia nebezpečnou ich používanie, pretože je tu vysoká miera E, mylných identifikácií alebo omylov. A preto je potrebné, aby sme vyvíjali tlak na členské štáty, aby zlepšili odber otlačkov prstov. Takže to je z mojej strany všetko. Pán predseda, ďakujem. Ďakujem, Carlos. A ďalší rečník, pán Revodalo. Vážený pán predseda, Vzhľadom na veľ, veľa prípadov nekompatibility medzi členskými štátmi najmä a EÚ, najmä v oblasti rešpektu základných ľudských práv, e, komisia pravidelne monitoruje rešpektovanie ľudských správ na hraniciach a takisto administratívne zadržanie a podmienky, v akých sa odohrávajú. A takisto chceme otvoriť priestupkové konanie voči niektorým členským štátom. Môžete nám presnejšie povedať, o ktoré členské štáty ide a aké typy e, priestupkových konaní sa budú otvárať? Lebo E, tieto procedúry sa takmer vo všeobecnosti používajú voči všetkým štátom, pričom e, vlastne zadržiavanie by malo byť posledným e, prvkom. Zadržiavanie týchto migrantov je veľmi polutovania a efektívnosť ich zadržiavania je spochybňovaná a navyše sa tam porušujú práva migrantov. Komisia hovorí aj o iných možnostiach, ako zlepšiť situáciu a chrániť práva migrantov. Môžete nám uviezť nejaké e, príklady dobrých skúseností v tejto oblasti zo strany niektorých členských štátov? Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, len dve veci, dve otázky. Prvá sa týka bodu 3.6 správy, kde komisia hovorí o tom, že naďalej podporuje pristúpenie Bulharska a Rumunska do šengenského priestoru a moja otázka znie, aký je najnovší vývoj v tejto situácii. Mohla by nás komisia aktuálne informovať, ak má nejaké novinky. A druhá otázka sa týka bodu 4.3 tej istej správy. Týka sa vízovej politiky a readmisných dohod. Ešte stále tu 5 členských štátov, konkrétne Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Polsko a Rumunsko ktoré zaslali notifikácie e, o tom, že situácii neexistuje reciprocita. Týka sa to viacerých tzv. tretich štátov, medzi nimi Austrálie a Spojených štátov. Otázkou ostáva, či komisia predpokladá nejaké ďalšie opatrenia a či môžeme očakávať nejaký nový vývoj v blízkej budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Birgit? Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že naša dnešná schôdza je naozaj veľmi zaujímavá, priam až napínavá. Hovoríme o tom, ako docieliť väčšiu mieru bezpečnosti a dopočuli sme sa napríklad v otázke hraničných kontrol, že existujú jasné pravidlá, ako by mala tieto kontroly vyzerať, ale nie sú vždy a všade dodržiavané a členské štáty nedokážu zabezpečiť, aby sa tieto pravidla naozaj dodržiavali, respektíve, že pracovníci e, ich e, nemôžu dodržiavať. Čo sa týka otázky šengenského priestoru, aj tu sa ukazuje, že síce sú tu neustále požiadavky eh, na to, čo by sa všetko dalo robiť, ale v skutočnosti nemáme informácie o tom, eh, do akej miery je efektívne to, čo sa tam deje, aké dopady majú činnosti členských štátov. To samozrejme dosť komplikuje eh, hodnotenie toho, kde sú ešte nedostatky a kde by sa veci mali ešte napraviť. Alebo či uplatňovanie všetkých pravidel, ktoré sme už schválili, vôbec um, prispieva uh, k zefektívneniu uh, hraničných kontrol. A preto sa chcem pridať uh, k predrečníkom, pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko a ich vstup do šengenského priestoru. To je naozaj už takmer nekonečný príbeh. Mm, myslím, že tu komisia a parlament sa zhodnú. Ja som pochopila pána Nesela tak, že dúfa, že čo skoro členské štáty že sa tam e, veci pohnú, možno by ste nám mohli povedať, prečo e, vychádzate z toho, že by sa možno čoskoro veci mohli pohnúť na rade. Máte nejaké náznaky? Ďakujem. Dobre, to je veľmi dobrá otázka. Vrátim slovo pánovi Nilsenovi. Áno, ďakujem pekne, ďakujem aj za tieto pripomienky. Začnem posledným bodom. Žiaľ, ja som sa nesnažil znieť veľmi optimisticky, keď som hovoril o Rumunsku a Bulharsku. Ja som sa snažil, aby to znelo neutrálne a dúfal som, že by som mohol byť optimistom eh, na základe informácií, ktoré mám. Nie je to na programe budúci týždeň Rady ministrov vnútra a spravodlivosti, čiže počas tohto predsedníctva sa nič neudeje, ale dúfame, že ďalšie predsedníctvo a v ďalšom pol sa obnovia aktivity medzi členskými štátmi v snahe nájsť dohodu. A čo sa týka ďalších zopár otázok, myslím si, že je potrebné niektoré veci overiť a, a dať vám vedieť neskôr, čo sa týka smernice o návratoch. Musím overiť, či sme sa dostali do tej fázy, kedy sa rozhodlo voči ktorým členským štátom sa spustí priestupkové konanie. A čo sa týka alternatívam k zadržaniu, Mm, pokiaľ viem, tak v minulosti sa robili štúdie na túto tému aj v spolupráci s agentúrou na ochranu základných ľudských práv, ktorá identifikovala viacero osvedčených postupov, upozornila aj na to, v ktorých členských štátoch k ním dochádza. Takže pozrieme sa na to a ako je už zvykom, e, odpovede dám, vám dáme vedieť. Takže to bolo asi všetko, čo sa týka otázok a čo sa týka reciprocity víz, prebieha dialog s krajinami, ktorých sa to týka, s tými piatimi členskými štátmi, od ktorých sme dostali takéto oznámenia o chybajúcej reciprocite. A ešte posledná vec. Je pravdou, že niekedy nám chýbajú reálne informácie o situácii v teréne. V teréne je to naozaj veľkou výzvou. Ak sa pozrite na veľkosť vonkajších hraníc a šengenského priestoru, tak je ťažké naozaj čo sa, vedieť, čo sa v skutočnosti deje, ako členské štáty operatívne denne uplatňujú pravidlá. Ale dúfame, že tu nový hodnotiaci mechanizmus Schengenu nám pomôže, že budeme mať konkrétnejšie informácie a lepší obraz a spolupráce s našimi agentúrmi Eh, môžeme len dúfať, že teda Frontex a Agentúra pre ochranu ľudských práv to, čo robí, za to môžeme iba pochváliť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To je asi tak všetko na záver tejto témy. Kolegovia, ďalším bodom nášho programu je hlasovanie naplánované o 4 na 1, 12, 15. To je cena za úspech. A ja by som naozaj chcel hlasovať teraz, chcel by som, aby sme to mali za sebou. Mohli by sme hlasovať teraz, ale vylúčilo by to. Dobre ľudia, krutia hlavami, sú poslanci, ktorí si to načasovali presne na minútku, takže prídu na 12.15, tak ja neviem, čo teraz nemôžeme to zmeniť, hej. Dobre, tak dajme si prestávku, ale znamená to naozaj len krátku prestávku a poprosím vás naozaj 12.14 tu už sete. Nech to nie naťahujeme na neskôr. Ja by som veľmi, veľmi rád hlasoval teraz, ale musíme hlasovať o štvrt na jednu, pretože kolegovia si to naplánovali, načasovali na štvrt na jednu. Takže poprosím vás, prídite naspäť do miestnosti 12.14. Ďakujem. I'll Uh, Dobre kolegovia, takže začneme s hlasovaním. Poprosím vás, zaujmite miesta. Prídeme k hlasovaniu návrhu e, na uznesenie. Poprvé overte si, či máte hlasovacie kartičky. Vložte ich do hlasovacích zariadení. Pousádzajte sa. Poprosím vás neodkladne. Takže kolegovia, budeme mať iba jedno hlasovanie. To druhé hlasovanie sme odložili, povedal som to na úvod, ale nie všetci ste tu boli vtedy, takže hlasujem iba o jednej veci. E, stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ, obnovenie tejto stratégie, to návrh uznesenia. Koordinátori sa 6. oktobra odhodli nastoliť otázku na ústne odpovedanie komisie a rade na túto tému. Bude to na decembrovej plenárnej schôdzi. Ak by sme dnes prijali návrh uznesenia, ten bude nastolený na plenárke ako uznesenie výboru LIBE na ukončenie diskusie aby komisia pripravila obnovenú stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ E, ďakujem skupinám za usilovnú prácu a snahu dosiahnuť konečnú dohodu. Takže teraz poprosím, aby sme hlasovali o celom texte. No. Faktická pripomienka? Áno. Mám ústne pozmenujúce návrhy, ktoré by som rada nastolila. Môžem? Ak by ste len povedali, o čom sú vaše ústne pozmenujúce návrhy? Dobre, takže povedzte ich. Nech sa páči, povedzte ich teraz. Začnem s ocekom preambule B. Mám tu nasledujúce doplnenie. Zvýšenie migračných tokov a rýchla šíreci si radikalizmus a extrémizmus. A je tu prepojenie aj medzi ISS, migračnými tokmi, globálnym mierom a bezpečnosti. E, potom v oceku preambule C jednu zmenu, s cieľom preto, aby EÚ mohla mať komplexnú bezpečnostnú stratégiu. Stratégia musí rešpektovať národné kompetencie v rámci určitých oblastí politík, musí posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v iných oblastiach a byť prínosom pre opatrenia, ktoré prijímajú sa na úrovni EÚ pre všetkým v oblasti kontroly hraníc, šengenského vidového kódexu a tzv. zahraničných bojovníkov v bode 4, článok 4 mám doplnok, zahraniční bojovníci a domáci terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a zneužívanie detí. 4 a zmena uznáva že predchádzajúce EU stratégie v tejto oblasti zlyhali a neriešili otázky globálneho mieru a bezpečnosti holistickým spôsobom. A súvisí to s otázkami bezpečnosti v regiónoch v susedstve EÚ, ako aj globál, na globálnej úrovni. A e, tieto stratégie v podstate prispeli k vytvoreniu akéhosi začarovaného kruhu, kedy osoby, ktoré prichádzajú z EÚ do iných regiónov, kde sú teroristické činnosti, zvýšili migračné toky späť do EÚ, čo následne viedlo k sociálnej exkluzii e, komunít migrantov a následnej radikalizácii. Parlament upozorňuje na to, že bez posilnenej spolupráce medzi globálnymi aktérmi v tretich krajinách budúce stratégie EÚ sa vystavujú riziku, že budú naďalej pokračovať v tomto začarovanom kruhu a ešte urýchlia jeho fungovanie. Potom k článku 5 je tu zmena. Európsky parlament Európsky parlament považuje nárast náboženského extrémizmu v EÚ a susedstve a nábor zahraničných bojovníkov e, za najrychlejšie sa šíriace hrozby bezpečnosti ako doma, tak aj v zahraničí. A preto vyzýva komisiu a členské štáty, aby prijali všetky možné aktivity na maximálne využívanie aktuálnej legislatívy s cieľom zabrániť e, rastu extrémizmu, ako aj spolu s členskými štátmi EU, koordinátor boja proti terorizmu a Task Force implementačná príjma nové opatrenia na boj proti hrozbe európskej bezpečnosti, globálnemu mieru a bezpečnosti bod 9, doplnenie. Európsky parlament zdôrazňuje to, že je potrebné posilniť vzájomnú dôveru posilnením spolupráce medzi členskými štátmi a komisiou a rešpektovaním rôznorodosti právnych systémov v rámci EÚ. Bod 11. Bod 11. Doplnenie. Európsky parlament upozorňuje na to, že táto spolupráca s tretími štátmi by mala byť čítaná mieru vzhľadom na prostriedky a obsahovú náplň spolupráce, tak aby tie krajiny, ktoré majú rovnaké problémy a riziko vnútornej bezpečnosti ako EÚ, boli prizvané k diskusiám o hľadaní spoločných riešení na spoločné problémy, zatiaľ čo krajiny, ktorý, ktoré sú ohrozené, ktorý je ohrozený mier, mm, tu by sa mali riešiť špecifické potreby a špecifická situácia, predovšetkým v oblasti readmisných dohôd, budovania kapacít, a šírenia informácií a spravodajských informácií. Európsky parlament zdôrazňuje koherentnosť, koordináciu a spoluprácu ako najšťastnejšie riešenia pri zároveň pri rešpektovaní pravidel subsidiarity. Bod 13 by sa mal vypustiť a ďakujem za udelenie slova. Dobre, No podľa pravidla uh, eh, 1.6 má niekto niečo proti týmto eh, ústnym poznujúcim návrhom, respektíve tomuto prejavu? Mohli by ste tým ruky uh, podľa pravidel tohto výboru. Je tu viac ako št- sú tu viac ako štyri námietky. Podľa pravidla 1.6.9 nemôžeme prijať tento ústny pozmeňujúci návrh. Poďme teraz hlasovať. Hlasujeme teraz elektronickým spôsobom. Končím hlasovanie. Takže 38 za, 4 a proti. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. To je všetko z mojej strany.